Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte. Vážení kolegovia a kolegyne, zaujmite svoje miesta, prosím. Štartujeme s zapadným výboru. Pýtam sa, má niekto nejaké želanie, že by sa zmenu programu schôdze nevidím nikoho, takže schôdza bude prebiehať podľa programu, ktorý máte predložený tlmočenie. Máme k dispozícii všetky jazykové profily, okrem estončiny a malčtiny. A druhá poznámka, druhé oznámenie. Dnes máme prvýkrát, e, pracujeme teraz našim nástrojom e-meeting. To sme nedávno dohodli, že tí, tí kolegyne a kolegovia, ktorí chcú pracovať s bezpapierovými dokumentami, tu si majú nejaký transparent, e, to môžu robiť e, takto, tu máte ten transparent a tento systém pracuje nezávisle na platforme, to znamená, že všetko tu je na webe a cieľom, ktorý chceme dosiahnuť, je ušetrenie e, šetrenie papiera. Nikto samozrejme E, nie k tomu nutený, my to robíme dobrovoľne a chceme vlastne si vyskúšať, ako to všetko bude prebiehať. V podstate tréning e, e, školanie sme mali v Štrásburgu teraz v decembri a v januári takisto sa bude diať ďalšie školanie, takže kolegyňa a kolegovia, ktoré, ktorých to zaujíma, prípadne asistenti, asi prípadne asistenti si môžu zapísať, môžu zapísať na zoznam na toto školenie. Tretí oznam, to je feedback z trilógu. To je prvýkrát, kedy používame článok 70 a to je k reportu k správe RIS. Potom máme workshop na tému kvalita pohonných hmôt a celé sa to bude konať 20. decembra 9.30 v konferenčnom centre Albert Boršet. E, poľské skupiny dostali pozvánky, to znamená, že tí, ktorí sa chcú zúčastniť, sú srdečne vítaní. Potom prejdeme k tretiemu bodu. To je schválenie zápisníc z 10. 11. oktobra a 5. 6. novembra. Pokiaľ nikto nenamieta, máme za to, že sú schválené. Potom môžeme prejsť k štvorke a to je správa delegácie z Dohy z konferencie o klimatických zmenách COP13 Mali sme tam niekoľko kolegyň a kolegov, my sme, tam, my sme sa tam zúčastnili ako delegácia. A musím povedať, že sme mali početné stretnutia s ministrami a zástupcami vlád. Bolo to veľmi užitočné a takisto sme mohli hovoriť so zástupcom čínskeho vyjednávača Um, hovorili sme o emisnom obchodnom systéme, o backloadingu a o celej oblasti aviation a ITS. Bolo to veľmi užitočné a musím povedať, že naša delegácia bola prijatá pozitívne a mali sme takisto pozitívny dojem z výpovedí ministra. Zdá sa mi, že celé toto je v Číne videné veľmi pozitívne a uh, Mm, chcú s nami eh, spolupracovať na tejto agende s nami Európanmi a myslím si, že eh, máme dobré šance mať medzinárodný a získať medzinárodný eh, kompromis. My sme sa stretli aj z parlamenta, a chceli sme sa stretnúť aj s poslancami, toto teraz nebolo možné, pretože mnohé národné parlamenty nenechali Ehm, teda nepozvali svoje delegácie, takže sme sa museli obmedziť len na stretnutie s ministrami a zástupcami vlád. Takže my sme z našej strany e, urobili taký ensignment, ktorý bol veľmi dobre navštívený. My sme hovorili o našej skúsenosti k ceste k lokálnej demokracii. Mali sme plnú sálu, mali sme dobrý, dobrú diskusiu, mali sme mnohých expertov, bol tam aj šéf um, programu pre životné prostredie USA a tak ďalej. Bolo to veľmi pozitívne. Čo sa týka konferencie, musím povedať, že my sme prišli v posledný týždeň, boli sme tam od útorka do piatku na oficiálnej časti, ale tak ako to je tradičné pri týchto konferenciách, to sa to vždycky predlžuje, ale my sme tam boli s oficiálnym mandátom od útorka do piatku a náš program bol dosť obsiahly. My sme si vypichli niekoľko bodov a musím povedať, že sme sedeli neskoro do večera, každý deň v takom polhodine, sa v takom polhodinovom až hodinovom takte. Mali sme teda e, jednotlivé, navštívili sme jednotlivé workshopy, e, ktoré viedli potom Eh, aj účastníci delegácií. Eh, bol tam Karl Heitz Florencia, moja mančkosť, ja som bol tam ako predseda. My sme išli do Dohy eh, a v kufri v ruksaku sme mali našu, našu naše uznesenie, na ktoré sme sa dohodli vo veci ochrany, život, ochrany klímy, ale veľký pro, prelom Eh, v konkurencii, u konkurencie sme videli, že sa dosiahli veľké pokropy. Takisto, čo sa týka dlhodobej spolupráce a reakcií, my sme eh, dostali a teraz naštatovali sme eh, protokol Kyoto 2. Nie je to až tak veľa, ale myslím si, že to, čo sme my e, odhlasovali tu v pléne. E, snažili sme sa to samozrejme, e, snažili sme sa to samozrejme predať, ale nie je toho tak veľa. Čo nám, čo sme videli u jednotlivých delegácií EÚ, teda nie parlament ako taký, ale čo sa týka tých 27 ministrov, tam bolo potrebné sa predtým oveľa viac dohodnúť vo vyššej miere Niektoré veci by sa boli mohli zverejniť prominentnejšie ako tie finančné prístupy, ktoré sa zverejňovali v poloverejnom priestore, keď sme sa stretli my ako parlamentári, tak sa nám to oznámilo, aby som si božala, aby sa, aby to ministri e, z 27 krajín, alebo teda aj komisia, keby to bolo e, lepšie zverejnené. Takže myslím si, že tu máme ešte určitú potrebu, ktorú musíme splniť. Máme tu pár úloh a v budúcom roku sa tá konferencia má konať vo Varšave a myslím si, že EÚ by mala dovtedy splniť svoje úlohy, mala by vyvíjať určité stratégie, aby e, sme tu mali ďalšie pokroky. Máme ešte priestor na to, aby sme mohli niečo dosiahnuť a uh, myslím si, že máme, máme čo ponúknuť a čo sa týka aj diskusí v pléne aj s radou. Myslím si, že vra, že tak ako v Dohe, to by sme nemali nechať na Varšavu, aby to takto dopadlo, mali by sme sa na to lepšie pripraviť, aby sme tú konferenciu sprevádzali kriticky, ale aj konštruktívne. Takže keď to nebude, tak uh, sa nám ten cieľ nepodarí dosiahnuť, ktorý sme si stanovili. Dobre. Ako prvý bude hovoriť kolega Jolaje, mám celý dlhý zoznam rečníkov. Danke, den Bericht äh, der Ďakujem za správu z delegácie, kolega. V plene budeme o toho ešte raz hovoriť Časť tvrdí, že sa otvorili dvere do novej e, epochy v globálnej ochrane klímy. To by som nazval variantou optimistickou. Tá pesimistická by bola, že dvere sa zavreli pre dosiahnutie cieľa dvoch stupňov. To sa dohodlo už dávnejšie. Čiže je veľmi ťažké a tesné e, pokročiť vlastne v tejto globálnej úrovni. E, otázka samozrejme znie, akú úlohu tu zohrávala EÚ, či táto úloha je dobrá, natoľko dobrá, ako bola pred rokmi, alebo máme e, oveľa menej čo povedať a čo ponúknuť. Tá naš, naša, naše uznesenie ktoré hovorí o ambícii 30 by bolo treba spomenúť. To treba aj tak riešiť, pretože chceme do, do roku 2020 dosiahnuť nie 20, ale 30 Inak e, nevíde celé ten program, harmonogram do roku 2050. Musíme e, vyvíjať tlak, aby do zasl- e, ďalšieho zasadnutia kopu toto mohlo byť realistické. Nuž, e, tie aliancie, ktoré sme mali v Durbane s ostrovnými a najmenej rozvinutými krajinami a s kartagenskou skupinou. Táto aliancia už e, sa rozpadla. V e, Dohe sme boli bez takejto aliancie. Otázka znie, prečo to nefungovalo. I vo veci financovania nemôžeme podnúknuť toľko, koľko sme boli slúbili. A tu treba povedať, čo si E, e, na adresu Spojených štátov. E, tí, ktorí boli v Kodani, si kládli otázku, čo ponúkne Obama. On bolo, tu bolo hneď jasné, že on nemá čo ponúknuť, pretože kongres nie je ochotný a táto bombastická správa, že ponúkneme 100 miliard dolárov do roku 2020 Eh, Hillary Clinton, je naozaj dramatické, že v Dohe neboli prítomní vôbec zo Spojených štátov. Táto, tento prísľub 100 miliard je naozaj kde si vo hviezdách teraz, odkiaľ by mali po- pochádzať. Je to politika cynická, vhodiť len tak do arény 100 miliard a potom sa vyhnúť e, stretnutiu a hovoriť o ďalších možnostiach redukcii CO2, keď ide o, týchto, o tieto prostriedky. Zrazu e, už nie sú s nami. Eh, v druhom období musí ponúknuť oveľa viac, inak veci nebudú ľahké. A zaujímavý bol záver tejto konferencie, teda príjmanie takého záverečného dokumentu. Už ja môžem len prijať to, ako to prebehlo, pretože dúfam, že v, novej, v novom kole klimatických e, rokovaní sa dosiahne konsenzus lepšie ako v Kyote, nebude sa definovať ako jednomyselnosť, ale ako široká podpora i v Cancúne e, e, sa prijal napríklad dokument bez toho, že Bolívia v poslednej chvíli cúvla e, ústami svojej ministerky, takže musí byť jednoducho možné, i keď niekto odskočí, s širokou podporou prijať takéto dokumenty a pokračovať jednoducho ďalej. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz Romana Cizel Jordan. Nech sa páči. Hvala lepa. Um, najprej naj poviem, da um, je... Najprv snáď chcem povedať, že naša práca je veľmi efektívna. Bola veľmi efektívna, pretože uh, e, na, e, naše vedenie delegácie dobre fungovalo. A na rozdiel od rady sme sa naozaj starali, snažili o to, aby sme hovorili jedným hlasom a Zohľadnili sme znenie našej, naše uznesenia a preto ešte raz pochvála našemu vedeniu. Druhý oznam je ten, že súhlasím so slovami e, pána predsedu. Príliš energie, príliš veľa e, energie sa venuje tomu, aby sme iných informovali o tom, ako vyzerajú naše politiky, aby ostatní videli, že sme na čele pred všetkými, či už ide o financie alebo o e, o zníženie emisí. Pri týchto rokovaniach samozrejme EÚ um, sa osobitne, osobitne presadila a chcem tu e, informovať o tom, že my sme výbor Envy a želáme si, aby Európska únia e, smerovala vo forme odporúčaní e, ved, vedy e, k politike. E, spomínané percentuálne redukcie, per, ciele redukcie až na 40 Musí nám však byť jasné, že bez iných sa tento cieľ a nič nedosiahne a že to dokonca môže byť kontraproduktívne pre nás. Môžeme strátiť pracovné miesta a súčasne môžeme zhoršiť životné prostredie tým, že pôjdeme pri veľkým krokom porovnaní so štátnymi ostatnými. Tieto rokovania nám však ukazujú, že sa treba zamerať predovšetkým na to, aby sme ukázali, že naše e, politiky podporujeme a, a že chceme iných presvedčiť o tom, že musíme byť ambicioznejší. A posledná vec snáď ešte je tá, že e, dobre pripravení boli i podklady, e, takže veľká chvála sekretariátu i personálu, ktorý nás sprevádzal Myslím si, že to bola jedna z najlepšie pripravených a z najefektívnejších konferencií, na ktorých som sa kedy zúčastnila. Ďakujeme kolegyňa i za vaše slova chvály. Chcem poďakovať našim zastupcom z sekretariátu, ktorí nás výborne pripravili. Cítili sme sa vždy dobre e, pri takejto konferencii, keď e, nastali veci neočakávané, veci, teda keď sme mali E, takéto dobré e, zázemie. Obom chcem ešte raz poďakovať. Teraz ako ďalší rečník, náš ďalší odborník i dôležitý referent e, v Dohe, Kriton Arzenis. Thank you very much, uh, President. Ďakujem pekne, pán predseda. A skutočne práca sekretariátu bola skvelá, to môže povedať. Iní kolegovia tam závideli, že sme mali špeciálnu knížočku pre briefingový materiál, kde obyčajne sa používajú iba obálky, takže bola to dobrá spoločná práca. Takže máme dobrú správu a zlú správu z dohy. Dobrá správa je, že rokovania pokročili. Svet postupuje vopred a spája sa smerom k dohode. Zlá správa je, že tempo pokroku je tak pomalé, že je skutočne ťažké, ale veľmi ťažké pracovať na čas do roku 2015 pri novej dohodnutej účinnej zmluve o klimatických zmenách. Ak nezmeníme veci a spôsob, ako robíme veci, aby sme sa pripravili na rokovania, spôsob, ako sa svet pripravuje a, pripravujú, a ako krajiny pripravujú svoje národné rokovacie mandáty, potom je veľmi ťažké pre nás, aby sme to dosiahli je veľmi ťažké dosiahnuť potrebný spoločný menovateľ, ktorý nám umožní dohodúť sa do roku 2015. To znamená veľa vecí aj pre parlament. My máme príležitosti v parlamente, aby sme konali odlišnenie, aby sme pomohli aktívne európskym krajinám, pom- európske inštitúcie konajú odlišne, ale musíme zmeniť spôsob, ako robíme veci. Zatiaľ sme prezentovali uznesenie pred summitom. Rokovací summit v decembri. Tu máme kop tento rok v decembri, ale to nestačí. Teraz na posledných metroch eh, behu, ktorý bol maratón, ale teraz to musí byť 100-metrový šprint smerom ku konečnej dohode. Potrebujeme urobiť viac, ak je to možné, musíme pripraviť uznesenia pre rokovania, zmierovacie rokovania v Bone, musíme sledovať, čo sa deje detailnejšie a musíme monitorovať podrobnejšie, čo sa deje v rokovaniach v priebehu celého roka a zasiahnuť, keď je to potrebné, pretože ak nezmeníme spôsob, ako robíme veci, ak členské štáty nezvyšia svoju ambíciu vo svojich národných stanoviskách a celý svet nezvyší ambície pri rokovacom mandáte, potom bez ohľadu na to, aké budú nas, naše uznesenia, vždy to bude prineskoro a oni môžu vždy mať optimistický pohľad na rokovania, krajiny rozhodujú o rokovacom mandáte a to sa deje dosť skoro. Týmto spôsobom sa zvýši ambícia v jednotlivých krajinách, aby sa dosiahol lepší globálny výsledok v rokovaniach o LUZF. Mali sme prvé čítanie, tá dohoda bola uzavretá, oficiálne to potvrdili tie dva orgány. Zvyšuje sa tu ambícia nad to, čo bolo dohodnuté v rokovaniach. Takže EÚ v tomto ohľade zvýši svoju ambíciu. Musíme posilniť legislatívu, musíme to urobiť, keď hovoríme o stanoviskách národných delegácií, ale aj presvedčiť iných členov iné krajiny, aby urobili to isté. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Korine Paš. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pridám sa rečníkom, ktorí poďakovali e, za organizáciu tejto delegácie. Sekretariat naozaj nás výborne e, pripravil. A tak trochu by som sa chcela sa venovať e, slovám, ktoré už naznačil pán Jo Leinen. Už od Kodanie tak táto konferencia v Dohe je určité oslabenie Európy vo vzťahu k ďalším. To sme už boli viackrát diskutovali možno ne, neboli sme extrémne, ale veľmi, veľmi kritiko, kritizovaní, než je tomu e, zvyčajne, e, či už zo strany nevládnych organizácií alebo z, ju, e, z krajín z juhu. Určite možno hovoriť o Austrálii, Norsku, Švajčiarsku. Boli sme osameli pri navrhovaní financovania na obdobie 2013 a 2014 naozaj sa snažíme, e, naše úsilie by mohlo byť e, dôležitejšie, ale zaslúžia si tieto snahy svoju existenciu. Boli k nám však veľmi kritickí množstvo krajín, vrátanie tých, e, ktoré nás vlastne uvítali. Je to menej paradoxom. Možno je to príležitosť nad, nad tým zamysleť sa nad našou diplomáciou v oblasti klimatických konferencií i vo všeobecnosti, pokiaľ ide o našich partnerov, či už ide o partnerov z industrializovaných krajín e, alebo z krajín juhu, alebo či už ide o krajiny a organizácie mimovládne. E, tieto krajiny možno menej hodnotia to, e, čo robíme a potom ďalej je tu výraznejšia kritika. A ďalej ďalší bod, na ktorom trvám, je bod týkajúci sa paradoxu nasledovného tieto veľmi skromné výsledky konferencie v Doha, e, pokiaľ ide o vytýčené ciele, by, nemohli, ne, by nemali skrývať e, veľmi dôležité snahy, ktoré robia určité, určité krajiny na svete. Ja mám ten dojem, neviem, či ho zdieľate, teda tí, ktorí ste tam boli so mnou, mám ten dojem, že sa vzdialujeme medzinárodného riadenia v klimatických otázkach aby sme šli ďalej k dobrým e, opatreniam na domácej scéne. Pozrime sa na to, čo nám povedali Číňania, vláda Čínska, Japonci, čo robí Korea, čo robí množstvo iných krajín. Je cel, z toho celkom jasné, že politiky e, veľmi ambiciozne sa vyskytujú v mnohých krajinách, ale pritom my nepokročíme ako celok, nekračame vpred, pokiaľ ide o internacionálne, medzinárodné riadenie veci. Treba zvýšiť v rámci Európy tento prínos do medzinárodnej guvernancie, medzinárodného riadenia. Ide o investície do ambicioznej politiky v oblasti F, e, energetickej účinnosti a obnoviteľných energií, pretože ostatní do týchto oblastí veľmi veľmi, veľmi e, investujú. To znamená, že ak my pôjdeme e, veľmi takticky na túto tému, z jednej strany e, na politickej scéne strátime veľa, pretože sme lídrami v tejto oblasti, ale stratíme veľa i v oblasti ekonomickej a priemyselnej. Takže je dôležité vysvetľovať, že to nie je preto, že by sme prešlapovali na medzinárodnej úrovni, že každý prešlapuje u seba, pokiaľ ide o novú orientáciu ekonomických politik, ktoré sa implementujú. Ďakujem. Marieta Olskuk. Ďakujem, Marieta Olskuk. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež sa chcem poďakovať sekretariátu a každému, kaž, všetkým ostatným za skvelú prácu, ktorú odviedli pred a počas konferencie v Dohe. Súhlasím s Karin Parsh, pretože ja som bola tiež prítomná na štyroch klimatických konferenciách. A je veľmi jasné, ako sa delí to spoločné stanovisko. Niektoré krajiny majú veľké ambície, ako napríklad Norsko a krajiny produkujúce ropu, ktoré nie sú členmi EÚ, ale sú iné krajiny. Čína je ambiciozná svojím vlastným spôsobom sú európske krajiny, ktoré sú mimoriadne ambiciozne. Ale vyvíja sa to takým spôsobom, že je z toho e, stretnutie na, otvorené stretnutie na získavanie zdrojov a nie spoločné stretnutie. Je to otvorený fundraising, kde rozvojové krajiny dajú to, čo môžu hodiť do hranca a v princípe to len chcú ukázať gesto voči vlastným voličom. Dá sa žiť s týmto počas prechodného obdobia, ale musíme sa vrátiť do situácie, keď EÚ predstavuje spojený front. Bol, veľ, bol veľký rozdiel medzi týmto stretnutím a posledným, alebo predchádzajúcim, pretože hovoríme veľa o výstupoch a diskusiách a veľa sa spomínala EÚ parlamentná skupina stanovisko komisie boli sme v centre diskusí a tentokrát sme boli pomerne v oddelenej a rozštiepenej periférii a musíme sa na toto pozrieť. Ako ste povedali na začiatku, Matias, napriek tomu by som povedala, že som celkom optimistická, pretože hoci táto schôdza bol, bolo kolektívny poklus na mieste a nepostupovali sme vpred, niekedy sa dostanete do takej situácie, keď celý svet sa dostane do ekonomickej krízy. Napriek tomu, my sme zvládli niečo, podarilo sa nám rozšíriť dohodu z Kyoto, takže boli sme úspešní s tým, čo bolo úplne základné, ale potrebujeme dosiahnuť pokrok na najbližšom stretnutí a ako ostatní si myslím, že potrebujeme určitú klimatickú sieť, ktorá je otvorená voči všetkým, ktorí boli prítomní na klimatickom samite, alebo mali tam byť, alebo ktorí sú veľmi zaviazaní v týchto veciach, aby sme boli extrémne dobre pripravení. Takže nesnažíme sa pripraviť len tesne pred stretnutím. Musíme byť, sa pripravovať medzi samitmi a nie, nekonkurovať komisii Máme ukázať našu vlastnú zodpovednosť. Máme veľkú sieť ľudí, ktorých stretávame, s ktorými pracujeme každodenne. A ja si myslím, že budeme musieť e, skutočne toto zintenzívniť bude stretnutie v Bone počas jary a potom je Varšavská schôdza a to nemôže byť charakterizované tým, že Polsko budeme vnímanie e, ako krajinu, ktorá brzdí. Treba preberať iniciatívy. Teraz máme USA, samozrejme, ktoré je kľúčové. A samozrejme, USA chce mať vysoký profil na tomto stretnutí. Na budúce možno bude rozpočet v, roz, v USA, môže byť kongres, ktorý bude pripravený spolupracovať aspoň trošku s prezidentom ktorý v strede posledného eh, mandátu nemôže byť znova zvolený. Ja si myslím, že v rámci tábora Obamu je tu veľký záväzok voči klimatickým otázkam. Tom Kerry bol, bol veľmi intenzívne zapojený, ale my musíme byť viac do toho zapojení nemôžeme byť slabí. To sa nemôže zopakovať. Ďakujem pekne. To je koniec našej rozpravy a teraz za komisiu. Chcem sa komisii srdečne poďakovať napriek tomu tejto vnútornej potrebe o hlasovaní v EÚ, ale vždy tu bol čas pre delegáciu Európskeho parlamentu a v Rade, aby sme dostali briefing, aby sme vždy boli aktualizovaní ohľadne rokovaní. A dnes Srdečne vítam šéf, šéfa vyjednávačov z komisie v Dohe. Bol prítomný pán Arthur Ono Metzger. Prosím, pán Metzger, máte slovo. No, thank you very much and... Ďakujem pekne. Samozrejme, bolo veľké potešenie, že som mohol byť spolu s parlamentom v tom istom pavilóne a nikdy by sme sa neodvážili myslieť ani na to, že by sme konkurovali parlamentu, ako povedala predchádzajúca rečnička my chceme spolupracovať s parlamentom a ja si myslím, že máme pred nami veľkú úlohu. Je pravda, že stoly boli e, vyčistené v dohe voči ďalšiemu kolovaniu rokovaní, kolu rokovaní v roku 2015 v Paríži. Predtým je samozrejme Varšava budúci rok. My ako Európenia máme pred sebou veľkú úlohu a my budeme musieť hrať moju úlohu zo strany EÚ. Samozrejme, každý vždy sa nechá uniesť pri rokovaniach. Druhá vec, ktorá je rovnako dôležitá a musíme si to pripomenúť nielen sebe, ale aj našim kolegom v tretich krajinách, to je implementácia. My sme dosiahli niečo v Kodani a tiež v Kankúne a v Durbane a všetko to musí byť realizované v tom istom čase, kým pokračujeme s rokovaniami. A táto implementácia je tak dôležitá, ak chceme byť úspešní v nadchádzajúcich rokoch pri našich rokovaniach, je to len sila príkladu, ktorá umožní zmenu v rokovaniach o klimatických zmenách medzinárodne a myslím, že existujú dobré príklady, ktoré tu boli spomenuté, že niektoré krajiny chcú sa posunúť vpred, ale taktiež váhajú, aby si spravili medzinárodný záväzok a to je niečo, čo sa musí meniť v budúcich rokoch, pretože cesta pred nami za rok 2020 sa nezľahčí, tam bude pravdepodobne ešte ťažšia. To sú ťažké rozhodnutia, ktoré budú musieť byť prijatí. prijaté. Teraz hovoríme o energetickej efektivnosti, o tých lacnejších veciach, ktoré treba urobiť do roku 2020, ale potom si myslím, že cesta bude trošku ťažšia a preto kolo rokovaní čaká sa, že bude trošku ťažšie, než aké sme mali pred Kodaňou Druhá vec, ktorú chcem spomenúť, je, že z hľadiska ambície, samozrejme, to bolo uznané aj v Dohe, že nie sme na správnej ceste, aby sme sa dostali pod 2 stupne Celzia, ale dobrá správa z Dohy je, že každý uznáva túto vec a že v roku 2013 a 2014 strany sa dohodli vyvinúť ďalšie úsilie, aby zistili, čo sa dá navyše dosiahnuť do roku 2020 je tu výzva pozvanka na ministerské stretnutie v roku 2014, aby sme sa pozreli na túto konkrétnu otázku ambície pred 2020. A je správne povedať podľa mňa, že to, čo môže predložiť na stôl Európska únia v najbližších rokoch, bude závisieť veľmi od rozhodnutí, ktoré budú prijaté v Rade a v parlamente počas najbližších 18 mesiacov. Je tu niekoľko návrhov na stole zo strany komisie ohľadne CO2, fluor, fluorinované plyny, e, opatrenia pre obchodný systém s emisiami a to môžu posunúť tú hranicu vpred a potočiť ju smerom tomu limitu 30 A ja si myslím, že to je dôležité pre rokovacie stanovisko EÚ v najbližších dvoch rokoch, čo sa týka ambície pred 2023. Tretí aspekt, ktorý chcem ozrejmiť, je otázka rozhodovania v dohe bolo správne samozrejme, že v záverečnej v plenárke Ruská federácia a nehovorila len v svojom mene, ale aj v mene Ukrajiny a Bieloruska. Oni boli proti prijatiu rozhodnutia o období druhého záväzku. A to je niečo, na to sa musíme pozrieť. Budú tam ďalšie dôsledky, dôsledky v najbližších mesiacoch a ja si myslím, že z našej strany musíme vyvinúť úsilie navyše, aby sme vrátili Ruskú federáciu a Ukrajinu k rokovaciemu stolu, pretože aby sme mali dohodu z roku 2015 bez týchto krajín, myslím si, že to je niečo, čo je nepredstaviteľné. Tu naši konkurenti priamo na hranici z EÚ, takže musíme ich zapracovať do dohody 2015. Myslím, že nemôžeme fungovať bez nich v dohode 2015. Takže s týmito niekoľkými poznámkami ešte jedna posledná z hľadiska aliancie s najmenej rozvinutými krajinami, s pokročilými latinoameričanmi, je správne, že to nebolo taká ľahká aliancia, ako existovala v Durbane bolo tu veľa požiadaviek, ktoré e, vyvinuli na Európsku úniu, čo sa týka obdobia druhého záväzku a keďže sme boli jediní, ktorí s niekoľkými ďalšími krajinami, ktorí chceli ísť do druhého obdobia, samozrejme požiadavky boli kladené na nás a zvlášť zo malých ostrovných štátov, z najmenej rozvinutých krajín z africkej skupiny, lebo my sme boli jediní, ktorí sme mali peniaze. Takže koho iného by ste žiadali počas rokovaní? Ale tento tón sa významne zmenil počas druhého týždňa, keď prichádzali ministri a diskusia sa stala viac politickou a menej technickou. Ja si myslím, že bolo možné e, premostiť naše kontakty s týmito krajinami, aby sme sa posunuli vpred. Na záver, čo bolo dôležité pre tieto krajiny, je že bude pokračovať diskusia o zvýšení úrovne ambície nie po roku 2020, ale aj predtým. A tam sme sa dohodli s našimi kolegami z tejto aliancie. Takže v tomto ohľade budeme postupovať vpred v najbližších rokoch týmto smerom a môže byť, Varšava môže byť dôležitý milník hlavne pre e, klimatické financovanie, keď Zelený klimatický fond dúfajme už bude stanovený, ale aj ďalší rok, keď budeme hovoriť o ambície pred 2020. Takže budeme potrebovať našich priateľov z najmenej rozvinutého sveta aj z africkej skupiny. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pán Ole Mecka. Tým sme sa dostali na záver na záver rozpravy e, na tému správne delegácie z Dohy. Je veľmi dobré, že sme o tom hovorili. Myslím si, že by sme mali využiť túto príhrávku, aby sme sa štruktúrálne venovali tejto téme a to nie len na konferencii, ale medzi tým medzikonferencie, aby sme si premysleli, aké stratégie by sme mali v roku 2013 nasledovať a 2014 takisto v Paríži, aj čo sa týka témy občianskej spoločnosti. Táto téma nebola úplne prezentná na tých prvých stranách v médiách a myslím si, že možno to má dočinenie aj s tým, že by sme to mali ešte viacej vypichnúť a počiarknúť a aj v členských štátoch, z ktorých pochádzame, by sme sa mali postarať o to, aby to bolo na programe rokovania úplne hore, aby to bola priorita 1 a nie priorita 3 alebo ešte nižšia. Dobre, takže ďakujem veľmi pekne. Zajtra budeme hlasovať o ústnom dopite na komisiu. Tak prejdeme teraz k ďalšiemu bodu rokovania a to je Tematicky sa to veľmi hodí, pretože tu ide nie o niečo veľmi konkrétne a e, to, aby sme dosiahli klimatické cieľa, aby sme na, národnej, na medzinárodnej e, e, úrovni preukázali, že to myslíme skutočne vážne, keď chceme bojovať s klimatickými zmenami. Ide jednoducho o to, že náš najsilnejší nástroj je e, emisný obchod. My ho musíme sfunkčniť. On síce v funguje ako tak, ale efektivita by sa mala zvýšiť a to sa chcem uh, a tu sa chcem vyjadriť veľmi opatrne, veľmi konkrétne sa ten bod nazýva zmena a doplnenie smernice 2003 lomeno 87 lomeno s cieľom vyjasniť ustanovenia týkajúce sa harmonogramu akcií a aukcií emisných kvót skleníkových plynov. Takže tretia perióda štartuje 1.1.2013 Počas toho klimatického a energetického balíka, počas tých diskusí sme rozhodovali o tom, ako by sa mala táto perióda Eh, upraviť a tu boli veľmi tvrdé rokovania s radou, s komisiou, ako by to malo vyzerať a boli tu samozrejme aj určité rozhodnutia a na jedno rozhodnutie sa môžem, si, toto si veľmi dobre pripomínam a to je rozhodnutie o CD. Um, ehm, ja musím povedať, že toto rozhodnutie um, mi veľmi neodpovedalo a ja som mal skutočne Eh, bolenie brucha, brucha a ja som sa obával, že, sa, eh, že bude trh zaplavený certifikátmi, Vysvítlo, že sa ešte stále sam, samozrejme nachádzame v hospodárskej a finančnej kríze a tým aj eh, tá produkcia nerástla v najlepšom prípade to boli také, také priemerné čísla. To znamená, že ten trh bol zapovený certifikátmi CO2. Mali sme ich príliš veľa. Bolo to 945 miliónov certifikátov, ktoré sú momentálne prítomné na trhu a to sú tie, čo sú nadbytočné. A cena certifikátu sa pohybuje okolo 7-8 eur za kus e, za uh, v závislosti od toho, aká je poloha na trhu, takže tá cena trochu kolíše. My sme rokovali o tom, že celý ten balík, no a e, že, že musíme vytvoriť istú, isté meritko a vychádzalo sa jednoducho z ceny 30 eur. My sa momentálne nachádzame pri tej cene, ktorú máme za posledné 1-2 roky a nie je to vlastne e, tak, že by sa investovalo do technológií, ktoré by šetrili životné prostredie a klimatické zmeny ale že sa v rámci toho investuje aj do, do elektrární na tuhé palivo. Takže môžeme to schváliť alebo neschváliť, ale táto téma bude eh, aj ekonomicky zaujímavá, zaujímavá z dlhodobého hľadiska komisia intervenovala. Ak, <coughs> krátko pred eh, prestávkou letnou sa eh, urobil návrh na backloading. Ja som mal tú čest starať sa o túto správu v parlamente Hovorilo sa o tom, že predseda výboru by mal e, sprevádzať túto správu z mojej strany. Bola táto správa veľmi stručná, pretože v podstate ide len o to, aby sme vôbec vytvorili tak, taký priestor pre právnu istotu. Komisia sa veľmi tiež neodvažovala na túto tému a oni vtedy navrhli, že e, by sa nejaký počet certifikátov mal stiahnuť z trhu. O tomto sa diskutovalo vo výbore pre životné prostredie a pre ňa bolo dôležité a v podstate v rámci tej diskusie sme nemali e, skutočný hearing, ale mali sme osobitné zasadnutie e, pre výbor pre životné prostredie a čo som dosiahol, že spolu kolegom ako aj mne nebolo dôležité, aby sa táto procedúra urobila len jeden jediný krát a aby to nebol trvalý stav. A to som zakomponoval do mojej správy. Jedno nám však musí byť jasné, a to som tam sa pracovala tiež, jedno nám musí byť jasné, že toto nie je riešenie problému, ale my si ten problém len presunieme, pretože ten problém si posunieme dozadu pretože tie certifikáty sa stiahnu a oni sa potom znova dostanú na trh. Takže my si v tomto roku musíme e, cez e, tú správu komisie o, uhlíko, o uholnom trhu Takže my si tu musíme tie počty zafixovať do budúcnosti a jednoducho si musíme vytvoriť e, vyššiu mieru dôveru, dôvery v tento systém, pretože uh, v tom ďalšom, v tom ďalšom bode e, našej agendy budeme tiež hovoriť o tom obchode s emisiami v rámci ehm, leteckej dopravy. A my vieme, že mnohí účastníci v Dohe hovorili o tom, že, by, že pokiaľ by členské štáty zaviedli clo na CO e, CO2 a poplatky za CO2 emisie, tak by sme tým zničili e, trh. Uvidíme. E, toto by mal byť prvý krok a ja som teraz veľmi zvedavý na diskusiu a podľa môjho názoru tu skutočne ide len o to, že by sme, že by sme mali e, nejakým spôsobom usporiadať tento backloading. Na tomto mieste by sme nemali teraz diskutovať o celom systéme e, obchodu s emisiami, tým by sme vlastne prelomili aj časový rámec, ktorý máme k dispozícii. Ja chcem, aby tu bolo čo najmenej pozmeňovacích návrhov, ktorým sme išli do, do postupov a aby sme tú štruktúrálnu diskusiu viedli na inom mieste, e, kde budeme mať viac priestoru a viac času na to, aby sme ju uh, precízne viedli a že by sme ďalšej komisii poskytli uh, našu predstavu ako parlamentu, ako by to malo pokračovať s, tými, s tým obchodom s emisiami. Ale tu pri backloading si len kúpi, kúpujeme čas. Nie je to ani viac a ani menej. A ešte raz chcem zdôrazniť, že v mojom záujme je, aby sa táto správa prediskutovala ja som ten časový plán um, usporiadal tak, aby sme e, tu nemuseli nejakým spôsobom prebehnúť cez tú tému, ale aby sme mali dosť času na diskusiu, ale pokiaľ možno z vašej strany čo najmenej pozmeňacích návrhov, aby sme mohli v istom čase skončiť tak, aby sa tento backloading zlegitimoval zo strany parlamentu a ešte dovolte mi adresovať pár poznámok na radu. Nemôže sa predsa stať, že my si tu urobíme naše domáce úlohy, urobíme svoju prácu a v rade sa diskusia o týchto veciach presunie na, na nekonečno. Máme tu jednoducho 27 ministrov, ktorí by mali diskutovať a e, nemalo by sa to eh, veľmi presúvať dozadu, malo by sa to urobiť v časovej zúslednosti so správou Carbon Market a nemôžeme mať predsa eh, žiadny záujem na tom, aby sa to presunulo niekedy, niekedy na neskôr. Našom absolútnom záujmo, záujme je, aby sme zafixovali eh, politiku týkajúce sa ochrany životného prostredia a obchodu s emisiami Mm, v najbližšom čase a aby sme to čo najskôr riešili, pretože nie len európska politika týkajúca sa klimatických zmien sa stane nevieryhodnou, ale e, dávame v šance aj našu kompetenciu ako takú. Tu by som skončil a ako prvým odovzdám slovo tieňovým spravodajcom a ako prvá dostáva pani kolegyňa Korola slovo. Much, um, And I of course want to congratulate. Samozrejme i ja chcem poblahoželať spravodajcovi za jeho prácu, ktorá je krokom správnym smerom, a však e, nedostatočným. Čo správa robí, je presne to, čo komisia chce stiahnuť e, príspevky z trhu. Komisia vždy hovorila, že to urobí len raz. E, Myslím si však, že je to prí, príčasto. <clears throat> Išlo tu o trh, ktorý mal byť e, neutrálny. Podpora redukcie e, emisí e, efektívnym spôsobom a súčasne <clears throat> poskytujúc trhu predpovedateľnosť. Teraz je už dlhodobo evidentné, že komisia sami, samozrejme je najväčším nepriateľom ETS. E e, sú tu prekryvy, ktoré sú e, naozaj v prekryve s trhom elektrickej energie alebo ďalšími. Ide o opravu súč- existujúcej situácie zasahmi na fungovanie trhu. To veci len zhoršuje tieto práva. Plána, plány už poškodili mnohé v Európe. Vytvoril sa to zmetok ktorý vychádza e, z právnej neistoty. Každý je pripravený, že cena e, uhlíka je momentálne nízka, ale komisia by sa mala pozrieť do zrkadla a uvedomiť si, že nad e, recesie tie ciele, ktoré sa prekrývajú, obnoviteľná energia, energetická účinnosť, to všetko viedlo k tomuto. Namiesto na, na manipulácie funkcií ETS Komisia by mala svoje, svoje zameranie presmerovať na členské krajiny, ktoré sa zúfalo snažia o ekonomické udržanie tých, týchto systémov zaručovaním tarifov a návratnosti investícií z e, priemyslu. ETS e, by malo pracovať tak, ako to bolo zamýšľané. Cieľ redukovať redukcie z, e, z roku 2005 o 21 e, do roku 2020 sa materializuje, realizuje, takže je to naozaj fungujúce. Nejde tu len o podporu e, obnoviteľných energií, umelým zvyšovaním cien za energie a uhlík. Už to zvýšilo výsadne náklady. A teraz to chceme zvýšiť e, e, ešte viac. To je len prostriedok na dosiahnutie cieľa. Musím si položiť otázku, od čoho sa komisia viac e, bojí fungovania ETS alebo fungovania našej ekonomiky, priemyslu, zamestnanosti, našej spoločnosti ako celku. Nárastom nákladov energií budeme trpieť všetci. Navrhovanie týchto e, aukcií dražieb komisia zasahuje do pravidiel ETS. Kolegovia, nemôžeme sa len zamerať na e, úspory e, na úkor všetkých tých, ktorým to malo slúžiť. Ide o nepredvydateľné efekty, čo priamo obmedzuje ekonomickú obnovu vytváranie pracovných miest a konkurencieschopnosť, to výrazne poškodí vieryhodnosť ETS ako na trhového nástroja. Už sa tu predpovedalo, že najväčší užívateľia energie v Európe budú vidieť nárast faktúr o 1,2 miliard eur, čiže 3 ročne Tiež si musíme uvedomiť, či tieto zmeny dražobných pravidiel sú v súlade s existujúcou legislatívou ETS. Článok 9 zakazuje akýkoľvek preklápanie týchto eh, povoleniek z roku na rok, pretože to stanovuje veľmi úzke podmienky na kvantitu eh, týchto vydaných povoleniek pri stálom znížení bilineárneho faktoru 1,74 Toto sa udelo pre predpovedateľnosť systému, ktorý, ktorý chce komisia teraz sťažovať. Komisia tvrdí, že smernica nešpecifikuje, ako objemy e, emisných povoleniek e, sa majú distribuovať cez obchodné obdobie. To je nesprávne. Článok celkom 9 jasne hovorí, vyjasňujúci pozmeňujúci návrh nepostačuje na zasahovanie komisie. Musíme sa zdržať akého krátkodobého zasahovania do ETS e Európskej únie a začať komplexnú rozpravu o integrovaných politikách priemyselných. Mali by sme sa zamerať na to takým spôsobom, aby EÚ bola konkurencieschopnejšia. Ďakujem. Ďakujem, pani Korola. A ako ďalší má slovo? Pán Davis? Davis tu nie je. Mm, asi sa vráti. A Eichel tu nie je. Martin Keller tu tiež nie je. Sabine vás. Takže Anna Rosbach je nový Martin Kellerman, takže nech sa páči Anna. Ja? <laughs> oh, thanks a million. That's most kind of you. <laughs> he actually asked me his... Požiadal ma, pretože meška vo vlaku. Poprosil ma, či nemôžem prečítať jeho stanovisko. Toto mal byť trhový mechanizmus, keď e, ceny rozhodujú sa podľa dopytu. Dnes nám hovoria, že uhlíkový trh nie je normálnym trhom. Je pravdou, že to trh nie je normálny pretože bol vytvorený umelo. Avšak dohodli sme sa, že by mal byť založený na trhových pravidlách a že by sme toto rozhodnutie mali rešpektovať. V čase ekonomickej krízy by sme mali byť opatrní pri príjmaní rozhodnutí, ktoré by mohli zaťažiť priemysel. Ak sa zhodneme, že nadbytok týchto povoleniek e, v, v, v E, súvisí s nižšou mierou produkcie, tak odstranenie ich určitého počtu z trhu i dočasné by mohlo e, spomaliť obnovu. Ak očakávame ekonomickú obnovu, tak potom nemôžeme predpovedať ceny, keďže trhový mechanizmus ovplyvní aj tie. Preto akékoľvek špekulácie e, komisie, pokiaľ ide o e, dopad tohoto preklápania, e, sa zaťažuje vysokou mierou neistoty. Mám i ďalšie obavy, totiž, že slova alebo formulácie tam, kde je to vhodné, alebo za predpokladu fungujúceho trhu. Čo to znamená v texte smernice? Možno je to návrh spravodajcu a dobrý návrh e, na úvod, na vyjasnenie toho, aké pravde, právomoci komisia dostane. A určite budeme mať, určite sa pozrieme na túto časť e, návrhu správy. Nemôžeme sa však zhodnúť na ďalších špekuláciách, odhadoch spravodajcu, že totiž e, hĺbšie štruktúrálne zmeny systému by mali neskôr nasledovať. Ďakujem. Vielen Dank, Anna Ďakujem pekne, Anna Rosma. A pán kolega Tadeusz Maňský má slova. Pán predseda, táto diskusia na tému, ktorá je, ktorá je všeobecná, ona nemôže byť robená bez kontextu so situáciou, ktorú sme eh, počuli. My sme počuli pred chvíľou správu z, z konferencie o klimatických zmenách a táto toto nám nerobí optimistickú náladu, pretože viem veľmi výrazne vidieť, že najväčší porušovatelia znevažujú alebo zľahčujú tento problém a my tu máme skutočne veľké otázniky. My vidíme, že Amerika je toho najlepším prípadom. V Európe je ohrozená konkurencieschopnosť lebo určité e, krajiny majú nové technológie. Amerika má momentálne najlacnejšiu energetiku um, a, do akej, a do akej pozícii stavíme naše firmy. No to je veľmi nepríjemné. My si myslíme, že v, v dobe krízy tie opatrenia, o ktorých teraz hovoríme, napriek tomu, že sú jednorázové, nie len, že uh, torpedujú istotu tých opatrení, ktoré sme, o ktorých sme hovorili a vlastne podminujú aj tie zásady, ktoré chceme dodržiavať. Nikto tomu v budúcnosti nebude veriť, lebo nejde len o to, uh, o krízu, ale o to, že tie ceny sú príliš nízke, pretože ten kult e, emisí CO2 a založenie e, carbon marketu. Toto všetko sa udialo sa e, predpokladu, že tie ceny budú veľmi vysoké a v podstate aj osoby, ktoré zastupujú a zastávajú tento proces, jednoducho vidia, že toto nie je tá správna cesta, že to nie je správna metóda. Ja chcem ešte povedať príklad z Polska, z mojej krajiny, pretože tie diferencii momentálne v Európe tie diferencie v Európe sú veľké a musím povedať, že cena energii je kľúčovým problémom a vďaka toho, tomu, že e, cena, energii, e, cena e, certifikátov je nízka, toto spôsobuje, že to prevzalo úlohu amortizátora. To znamená, že máme 7 ľudí, ktoré sú pod hranicou biedy. Musíme si uvedomiť, aký to má význam nielen pre priemysel, ale aj pre individuálnych odberateľov, ktorí musia platiť tie príslušné ceny energie. My e, musíme myslieť na celú Európu. Samozrejme, je dobré, aby sme boli solidárni. aby som chcel, aby vážne kolegyne a kolegovia po, e, postihli aj ten hĺbší aspekt Samozrejme, e, klíma je len jedna, planéta je len, jedna, je len jedna a možno, že e, chceme za, robiť zázraky, ale to, čo robí Amerika a Čína a tak ďalej, to je cesta, ktorou sa jednoducho musíme uberať, ale máme tu a, e, takú kryžovatku, na ktorej stojí táto naša krásna Európa a v podstate sme tu na tej kryžovatke sami a konkurencie, schopnosť eh, padá. Obama by síce chcel, ale eh, Spojené štáty eh, jednoducho nikdy nepodpíšu také opatrenia, ktoré by zvyšovali ceny v ich, alebo im znižovali produktivitu v ich vlastných štátoch. No a na konci nie je to zamyslenie a tá idea, či to máme robiť rýchlo, alebo ako to máme spraviť, ale prvá otázka je, či to máme vôbec urobiť? A tú, túto otázku by sme si mali, pán predseda, položiť. Ďakujem, hovorí pán kolega a Peter Líza ako ďalší. Nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. Nie, dovolte mi, aby som eh, vám povedal, že nehovorím teraz ako koordinátor EPP, to je agenda Richarda Zebera, ale ja som bol vo výbore, v podvýbore pre energetickú efektívnosť a ja musím vám pripomenúť, že my všetci spolu, e, výbor pre životné prostredie, pre priemysel, plénum, komisia, my sme v rámci tejto smernice o energetickej účinnosti a e, na podnet Krisa Davisa v, mer- v marci tohto roku sme vyzvali komisiu, aby e, sa venoval tým problémom s, pri, v ETS, to znamená s certifikátmi. To znamená, uh, že e, v správe Davis sme mali isté kompromisy medzi EPP a ALDE, ale aj iné politické skupiny súhlasili s touto správou. A pokiaľ by Európska komisia v rámci rokovaní vydala prehlásenie, um, teda vydala prehlásenie, s ktorým e, výbor pre priemysel a potom aj plénom súhlasila, kde sa aj veľmi jasne hovorí a každý, kto vie čítať, to mohol zobrať na vedomie. To znamená, že sú to popísané veľmi jednoznačne dva kroky. Komisia na požiadanie parlamentu, a toto bol mandát, e, ktoré vyjednala delegácia zložená z členov viacerých výberov, že sa najskôr predloží správa e, uhlíkového trhu, a kde sa hovorí veľmi jasne, Eh, tu veľmi jasne bol vyznačený backloading. To znamená, že tomuto backloadingu parlament, s týmto backloadingom parlament súhlasil. Takže každý, kto mal isté obavy, alebo povedal, že konkrétny návrh komisie je nesprávny, no ale súhlasil. E, tú konkrétnu diskusiu sme už viedli niekoľkokrát, a to tak v plene, ako aj v našom výbore, ako aj vo výbore pre, pre priemysel sa táto zásadná diskusia viedla a viedla k určitému, e, k určitej dohode najskôr backloading, prvý krok, a potom diskusia o dlhodobých riešeniach, pretože v rámci backloadingu si kúpime istý čas, získame čas a potom následne musíme zabezpečiť, aby sme ten systém ETS dostali e, na poriadok. Ja sám si myslím, že návrh správy Matiasa Kroteho je veľmi dobrý. E, Zapracováva niektoré obavy, ktoré boli prednesené v rámci toho prehlásenia komisie. Napriek tomu e, boli tu obavy, že by komisia, že by komisia zasahovala každý týždeň, povedzme sme, alebo veľmi často, toto sa obmedzilo na jeden krát, pretože potom by sa nemohlo reagovať, ale je potrebné, aby to bola vytvorená jasná situácia, jasné prostredie. My sme veľmi starostlivo diskutovali o téme carbon leakage, o, o uniku uhlíka, Ehm, my sme hovorili jednoducho, my sme hovorili o tom, že by sa mala očakávať cena asi 30 eur za jeden certifikát. Mnohí, Rita Kohola, Rodo a tak ďalej hovorili, že, že um, tá správa z roku 2008 nezohľadňuje v dostatočnej miere únik uhlíka. Ale keď si zoberieme, e, že máme cenu okolo 6 eur a máme celé tieto záležitosti okolo úniku uhlíka, no neviem, máme celý rad e, priemyslu, priemyselných odvetví a tá, ten zoznam je e, otvorený a je prístupný, e, ktorí majú voľný prístup a benchmarky, ktoré sa zavádzajú až budúci rok, oni si na tom pekne zarobili. Máme niekoľko málo sektorov, ktoré e, terajšou reguláciou neboli v dostatočnej miere zohľadené. Napríklad hliník alebo sadra a tak ďalej. Ale niektoré branže sú e, príliš zaťažené e, tým emisným obchodom a ostatné vôbec nie sú zohľadené. Takže členské štáty, pokiaľ už by e, chceli odobrať Európskej únii vedenie v tejto veci. To znamená, že oni zavádzajú národné dáne, chcú národné opatrenia a to je jed pre všetky naše opatrenia, pretože máme celoeurópsky trh a musíme sa snažiť o celoeurópske opatrenie. A nemôžeme jednoducho čakať, kým členské štáty odsúhlasia z nejaký spletenec jednotlivých opatrení. My musíme e, opätovne e, nastoliť dôveryhodnosť európskych inštitúcií a musíme presadiť našu kompetenciu na, naše, na tejto úrovni. Ďakujem, hovorí pán predseda. Som Petrovi Lízemu veľmi vďačný za jeho príspevok, v ktorom nám pripomenul, že v jeho správe k energetickej energetickej účinnosti, ako aj správa Krisa Davisa do roku 2050, eh, tu sme urobili veľmi jasné výpovede. A ja už mám trošku strach z toho, čo tu povedali iní kolegovia, že nie, že robíme krok dopredu, ale robíme krok dozadu, robíme krok dozadu, čo by nebolo ani koherentné, ani vieryhodné. Takže Petr, ešte raz ti ďakujem za to, že si načrtol celé celú tú históriu, ako to vidíme a že sme e, to v pléne s veľkou väčšinou takisto odsúhlasili. Obchod s emisiami um, CO2 je novinkou a je to do istej miery aj experiment a či bude, musíme si počkať, či bude fungovať alebo nie a v článku 10 sme síce v rámci legislatívy už videli, že by mohla vyvstať potreba prispôsobiť to nejakým spôsobom. Um, inak by sme ten článok 10 tam nemali, ale samozrejme nie sme sami na svete. Austrália to zaviedla, Kalifornia to zaviedla, Južná Korea, určité časti Číny Číny. Ja dúfam, že k tomu pristúpia viacerí, pretože uh, tou základnou ideou bol taký globálny obchod a viac menej sa nám to aj darí. Takže nesmieme, uh, nesmieme zahadzovať flintu do žita, ale eh, musíme celý tento nástroj sfunkčniť a uh, Samozrejme, za, pri 6 eurách za tónu CO2 e, to nie je funkcie schopné. E, Predsednícov to takisto aj povedala. Pomaly je to lacnejšie stavať e, elektrárne, uholné elektrárne, ako um, zaplatiť výskum v oblasti inovácií. Takže tá základná idea urobiť backloading tu si musíme na, počkať na primeranú reakciu, vtedy sa, vtedy sa tie ceny certifikátov zvýšili, myslím, o euro. A, teda ak sa na tom dohodneme, tak eh, nevyriešime ten eh, samotný problém. A v druhom stupni budeme musieť ešte diskutovať o iných veciach, ktoré považujeme za štruktúrálne, ale v tej rámci tejto správy by sme mali zostať pri téme a nemali by sme tu nejaké veci miniť, ktor- v rámci ktorých sme už mali rozhodnutia pléna. Takže backloading je jedna, jedno z opatrení, um, hoci je to dosť také um, bezmocné opatrenie, ako nám trhy ukázali ale máme v tomto systéme nejaký, nejakú chybu. či viac máme energie z obnoviteľných zdrojov, či viac šetríme energie, tým viac certifikátov sa ako si potrebuje. A okrem toho e, sa sa jednotlivé e, certifikačné miesta, e, jednotlivé certifikačné miesta vydali príliš veľa certifikátov, takže nad tým sa musíme zamyslieť. Uh, čo mne trochu vadí, že tými certifikátmi, s tými certifikátmi neobchodujú len príslušné priemyselné branže, ale že s tým operuje aj finančný trh. A vidíme, že e, sa tu otvárajú dvere pre možné podvody, že sa certifikáty kradnú, ehm, to sme trošku utesnili, ale dostávajú sa zdvoj, zdvojené certifikáty na trh, takže sa obchádzajú dane a práve napríklad e, Deutsche Bank, nemecká banka, kde sa, e, kde sa teraz robia šetrenie, tak títo spreneverili 230 miliónov eur neviem, ako to je u ostatných, ale je to nekonečný kolotoč a ja som u mňa povedal, že ja nechcem dostať e, ja nechcem dostať e, na stôl ani správu z banky, ktorá je centrálna pri e, celom tomto obchode s CO2. Takže nám je úplne jasné, že oni sa toho ujali nie preto, že by chceli zabraniť klimatickým zmenám, zmenám ale že chcú dosiahnuť vysoké zisky. Takže neviem, nesmieme e, podľahnúť Barclays banke a ostatným, ktorí sa budú sťažovať, že nerobia dostatočné zisky. Takže po, ja to považujem len za malý krok vpred a ďalšie musia nasledovať. Ako ďalší, e, pán Sudakakis. Ďakujem, <clears throat> pán predseda. Ja začnem otázkou, ktorú mám. Počul som, že veľmi dobré mať vysokú cenu na tomto trhu. A rozmýšľam, či je naše úsilie má smerovať k vyššej cene, alebo tomu, alebo k tomu, že e, trh nefunguje tak, ako mal. Máme tu recesiu a recesia znamená, že ceny, cena je nižšia, plus je tam škandál CDM, ktorý pomohol tiež znižiť cenu. Ale zniženie ceny neznamená, že nedosahujeme ciele. Znamená to, že nadmerne dosahujeme ciele. To sa deje nie, pretože by sme to chceli, ale pretože sa to stalo. Teraz je tu také vnímanie, že keď zvýšime cenu dnes, budeme mať viac investícií. Ale čo my navrhujeme, čo vy navrhujete, je zvýšiť cenu dnes a znížiť ju v roku 2019 a 2020. Otázka je, že ak hovoríme o budúcich investíciách, a predpokladám, že o tom hovoríme, prečo si myslíme, že zníženie ceny v roku 2020 zlepší investície? Nebude to tak. vtedy začnú investície e, splácať svoje investičné rozhodnutia z dneška. Dnešné investičné rozhodnutia sú irrelevantné z hľadiska toho, čo sa stane na najbližšie 3 roky. Keď urobíte investičné rozhodnutie dnes, začne to fungovať o 5 rokov. Takže pri nižšej cene. Takže prečo sa toto deje? Možno je to preto, že niektoré krajiny chcú dávať štátnu pomoc svojmu energetickému priemyslu. Možno je to preto, že niektoré krajiny chcú uvaliť daň a poskytnúť ju EU politické náklady tomuto výboru, pretože my hovoríme o veľa peniazoch. Spojené kráľovstvo publikovalo v októbri odhad ohľadne klimatické a energetické eh, ministerstvo hovorí, že budeme mať značný nárast, ak nepoužijeme tzv. retiring v daniach. V mojej krajine výnosy budú 3,3 miliardy, ak, ak eh, obezíme 900 miliónov tón do roku 2020. Hovoríme o veľa peniazoch pre elektrických spotrebiteľov a aj iné krajiny majú problém a zaplatia veľa peniazy, Keď sa toto stane podľa Británie, krajiny, ktoré budú platiť viac, sú Rumunsko, Polsko, Československo, Bulharsko, Španielsko. Chudobní ľudia v Európe budú platiť veľa peňazí cez svoje elektrické účty. A za čo? Toto je aj Nemecko. Veľa peňazí. 19 miliard, hovorí britská správa, ak vezmeme 200, ak vyberieme z toho systému 900 miliónov tón a nevrátime ich. Neviem, či tie odhady sú správne, môžu byť vádne, Trhy sa ťažko predpovedajú, ale je isté, že ľudia budú platiť za naše rozhodnutie. Budú platiť obrovskú novú daň a o tomto hovoríme a neovplyvní to budúce investície, ovplyvní to budúcich pár rokov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega. Pán kolega, certifikáty sú už ocenené automaticky, za to už bolo zaplatené a to, to sme sa poučili z prvého obchodovacieho obdobia, že certifikáty vydávať sa dajú bez E, platne, ale podniky to ocenili, takže konzument to už spotreby, e, zaplatil teraz koronný páš. Merci, monsieur le... Ďakujem, pán predseda. Je to téma veľmi dôležitá, pretože systém, ktorý už funguje, nám nemumožňuje dosiahnuť ciele, ktoré sme chceli, pretože sme boli veľmi laxní v počte e, certifikátov, ktoré sa vydali e, poskytnuté kvóty podnikom. To znamená, že štáty, mám na mysli, e, poskytli, poskytli, poskytli kvóty než, viac než také, ktoré by boli potrebné na Eh, re, redukciu skleníkových plynov v eh, Európe. Je logické chceť sa vrátiť k ekonomickej realite, ktorá bude eh, než je tá, ktorá je, ktoré sú distribuované kvóty. Dôležité je položiť si otázku pred našim priemyslom, pokiaľ ide o jeho konkurencieschopnosť. Ale v priemysle vám predseda je mnoho sektorov ak chceme byť koherentní e, s politikami, ktoré chceme riadiť na európskej úrovni, napríklad 3x20, musíme e, byť efektívnejší vo vzťahu k priemyslu, k novým priemyslom, tie, ktoré bojujú za vyššiu e, energetickú účinnosť. Ak chceme, aby sa tento sektor vyvíjal normálne a mal rentabilitu, tak musí niečomu korešpondovať ten uhlík, inak to nebude rentabilné. Myslím si, je oveľa lacnejšie e, vyrábať te termické, tepelné e, elektrárne na uhlie, než takéto nové metódy, e, obnoviteľné. Myslím si, že tento krok treba preveriť do tej miery, kam možno až ísť. Vlastne sú tu rôzne evaluácie medzi tým, čo je potrebné. V prípade, kedy sa povie, že 900 tisíc je potrebný, niekde je to miliarda. Nemyslím si, že z tohoto treba robiť náboženstvo a je to v tomto bode treba diskutovať predtým, než sa eh, dohodne komitológia. Je to pr- princíp, ktorý má byť v záujme priemyslu európskeho, kde e, treba naozaj udržať vodcovskú pozíciu na týchto nových trhoch, ktoré sú naozaj principiálne na začiatku tohto 21. storočia. Vielen Ďakujeme, François Grostet. Ďakujem, pán predseda. Keďže tu eh, vo vašej správe mm, vidíme, že zaujímate pozíciu, ktorá je múdrou pozíciou, keďže eh, navrhujete nie robiť len jedinú eh, adaptáciu, ktorú hovorí pred 2013 a 2020 komisie, ktorú navrhuje komisia, tak by sa to mohlo javiť ako návrh tak trochu takmer uspokojujúci, pretože sa tu zachováva určitá predpovedateľnosť pre podniky. Ale aj tak chcem poznamenať, že je dôležité, aby Európska komisia nemohla zasahovať v každom e, ľubovoľnom momente, e, od, odchaz, odkazujúc sa na backloading. Ale keď sa pozrieme na veci bližšie, myslím si, e, že je dôvod na obavy. Obavy, pretože určite hovoríme t- E, pre výrazné prekročenie kvót, všetci to uznávajú, celkom očividne, ale sme v hlbokej kríze a v tejto kríze je opodstatnené, aby sa znižoval uhlík. Je tu menej emisí, než e, sme si predstavovali. Trhy sú také, že máme tento pokles e, ceny uhlíka Európska komisia, ktorá chcela navrhnúť systém založený na trhovej logike, dnes tvrdí, že chcú regularizovať veci, takže Európska komisia si dáva vlastne tú možnosť intervencií, zásahov. E, takže f, e, pre e, liberálny pohľad je to naozaj dôvod na úsmev. Ja mám tak trochu obavy, pretože podniky potrebujú určitú stabilitu. E, o to viac, e, v akej sa nachádzame e, dobe. Myslím si, že tá logika, ktorú udržiavame tie trajšie pravidlá pre obdobie 2013 až 2020, treba túto právnu stabilitu zabezpečiť pre aktérov, ktorých sa to týka, pretože naozaj treba vytvoriť klímu dôvery s týmto systémom ETS, e obchodovania s emisiami, a dnes v terajšom kontexte sa to vníma ako niečo veľmi negatívne pre podniky, takže dávame si naozaj pozor. Pozícia komisie mňa osobitne veľmi neuspokojuje. Vielen Dank. Als nächstes spricht dann die Kollegin Anja Weisgerber. Ďakujem ako ďalšie kolegyňa Anja Weisgerber. Ďakujem pán predseda. V podstate v zásade ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme hovorili o budúcnosti európskeho obchodu s emisiami. Musíme sa nad tým zásadne e, zamyslieť a musíme zabezpečiť, aby bol tento systém aj v budúcnosti efektívny. A tu nie je, nie je len dôležité e, aby sme vytvárali ekonomické stimuly, ale aby sme zabezpečili príjmy, ktoré sme z ETS potrebovali, tak aby sme mohli financovať opatrenia na ochranu klímy alebo ochranu životného prostredia. No a tu e, musíme jednoducho konštatovať, že príliš nízke ceny slúži e, za za e, tie práva na, na znečistení životného prostredia, títo jednoducho nedostoja tým cenám, ktoré potrebujeme my si myslíme, že ten backloading je možné podporiť, ale napriek tomu to je taká stredová pozícia, ktorú by sme mali zabrať, pretože sú eh, kolegovia, ktorí to kompletne zamietajú, sú takí, ktorí eh, to absol- sú absolútne za. Myslím si, že náš správodajca je, eh, má alebo zaujal takú stredovú pozíciu. Ja mu chcem k tomu zablahožať, samozrejme, kam komisia nemôže mať absolútne voľnú ruku, to sme už presadili a za druhé je dôležité, aby sa urobilo len jedno prispôsobenie od roku 2013 až 2020, aby toto bolo možné e, komisii urobiť. Toto spravodajca, myslím, tam zapracoval. A musíme hovoriť aj o iných kondíciách, o iných podmienkách. My toto musíme veľmi úzko e, odhlas, odsúhlasiť s komisiou, musíme vytvoriť taký úzky korzet, v ktorom sa budeme e, pohybovať, pretože my, my z toho chceme vytvoriť e, e, trhový nástroj a nie e, plánový teda nástroj plánovania a preto súhlasím so spravodajcom, keď hovoril o tom, že by sa poskytla prípadne možnosť opätovného stiahnutia, keby bola tá cena príliš vysoká. Takže ja by som si rada vypočula, či sa to odrazilo v jeho e, správe alebo v návrhu komisie tento e, spätný zásah, opätovný zásah či to tam je. Ne, nevyčítala som to, nevidela som to tam. E, je to zásah a aby sa ten zásah e, obmedzil na najmenšiu možnú mieru, takže mali by sme byť na takej stredovej pozícii medzi týmito dvoma extrémami a e, dovolte mi ešte povedať o jednom bode, ktorý je pre mňa osobne veľmi dôležitý, takže na jednej, na jednej strane sme hovorili o tomto obchode s emisiami, ktorý nie je úplne spravodlivý k tým mechanizmom úniku uhlíka. Ale na druhej strane, na jednej strane sú zapracované jednotlivé priemyselné branže do toho zoznamu a na druhej strane sú tu priemyselné odvetvia, ktoré boli vyňaté alebo neboli zapracované a ktoré možno, ktoré možno dokonca vyrábajú produkty, ktoré sú konkurenciou pre e, tých, ktorí v tom zozname sú a tým pádom môžu, byť, e, môžu pracovať e, nákladovo efektívnejšie. Takže to je napríklad to sú napríklad sadrárne, Eh, ktoré sú z toho vyňaté a ostatné stavebné podniky do toho zapracované boli. To znamená, že eh, produkty zo sadry sa môžu vyrábať eh, nákladovo výhodnejšie. Bolo by v každom prípade veľmi dobre, keby sme dostali do tej správy veľmi zásadné stanovisko a pán správodajca, ja by som bola veľmi rada, keby si bol otvorený takémuto riešeniu, aby sme ten mechanizmus úniku uhlíka usporiadali tak spravodlivejšie, aby to bolo v zmysle ochrany životného prostredia a aby nedochádzalo k týmto nezrovnalostiam. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Chris ako posledný. Prepáčte, že meškám, pán predseda. Bol som vo výbore pre rybolov a oni mali, zajtra sa hlasuje o reforme a prebehne to zajtra. Ja som vynechal veľkú časť debaty, ale viem, že mnohí ľudia hovorili o príležitosti použiť túto legislatívu, túto jednoduchú legislatívu, aby sa zrevidoval celý systém ETS, aby sa splnili rôzne požiadavky, ktoré musia, musí splniť komisia, aby predkladala návrhy na stiahovať povolenia, povolenky z trhu. Ja zamietam všetky tieto myšlienky. Zdá sa mi, že toto je jednoduchý návrh a mal by zostať jednoduchý Máme tu cestovnú mapu uhlíkovú, jasne sme povedali v tomto výbore aj vo výbore ITRE niektoré kroky, ktoré treba prijať. Nemusíme to opakovať, nemusíme to komplikovať a nemusíme z toho robiť väčšiu politickú vec, než musí byť. Bolo povedané, že by sme nemali dávať e, bianko pravomoci komisii. Možno nie, ale fakt je, že komisia nás oslovila s legislatívou spolurozhodovania. Nemusela to spraviť, môžeme argumentovať. Jednoducho je to malá úprava časovania, uvoľnenia, povoleniek, o čo, čo už bolo dohodnuté predtým a nie tu zmena v počte povoleniek, ktoré budú uvedené na trh. Ja si myslím, že v tomto prípade môže vnímať komisiu ako regulátora jednoducho a môžeme uvol, umožniť regulátorovi, aby si robil svoju prácu. Iné otázky, čo sa týka budúcnosti systému ETS, budeme o tom hovoriť neskôr budúci rok a ja sa teším na návrh komisie, čo na, ktorý nám to umožní. Ešte jeden posledný bod. My vieme, že obchodovací systém s emisiami ETS e, splnil výsledky dnes ohľadne redukcie emisí CO2 z veľkých e, priemyselných inštalácií. Možno žiadame priveľa, keď predpokladáme, že ETS by mohol poskytnúť aj nízkokarbonové investície. V praxi to bolo inak. Robilo sa to cez reguláciu, ako cez HFC, napríklad cez vládne dotácie o obnoviteľných zdrojoch a špecifických cieľoch, ale málo sa dá pripísať priamo ETS. Možno by sme to nemali hľadať v budúcnosti, ale vieme, podľa mňa, uznávame, že systém ETS je európsky, základ, európsky základný nástroj na boj proti e, emisii globálneho oteplovania z veľkých priemyselných závodov. Prispeli sme veľa k tomuto, je veľa krajín po svete, ktoré chcú kopírovať našu skúsenosť. Bolo by hlúpe od nás, aby sme umožnili, aby ETS kolaboval. A to je riziko. Riziko je, že trh už zareagoval. E, Zmen, zregistroval zmeny, ktoré prinesie backloading a keď budeme proti týmto návrhom, dôvera v systém skolabuje takmer úplne. Nadchádzajúce írske predsedníctvo jeden zastupca mi povedal súkromne pred pár mesiacmi, nepáči čia sa nám tieto návrhy o backloadingu, ale páči sa nám myšlienka, aby sme ich nemali, tak to je ešte horšie. Ak je to voľba medzi horiacou panvicou a ohňom, tak povieme, že horiaca panvica je výhodnejšia, dlhšie sa to varí. Ďakujem. Ďakujem za vaše posledné pripomienky. A teraz chcem dať slovo pani Pinkberg vedúcej jednotky komisie zodpovednej za ETS. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem za túto zaujímavú rozpravu. Z našej strany sme si čítali pozorne vašu správu a chcem pripomenúť niekoľko bodov, ktoré podporujú návrh komisie, čo sa týka revízie e, profilu e, času pre aukcie. Komisia jasne vždy hovorila, že my sme nechceli veľmi predložiť tento návrh, trvalo to chvíľku, my sme predložili konkrétny návrh na 900 miliónov povolenie na backloading len v novembru, v novembri tohto roka, ale tá debata začala skôr. Boli odkazy na prepojenia medzi ETS a inou legislatívou, keď ciele pre obnoviteľné energie boli predložené to bolo v klimatickom a energetickom balíku. Boli tu určité prepojenia zabudované do tohto balíka. Čo bolo nové, to je návrh, čo sa týka energetickej efektívnosti. A tam ctení niektorí poslanci e, boli zapojení do tých rokovaní a deklarácia v tomto kontexte, keď komisia sa zaviazala predložiť túto správu o karbonovom trhu. Takže presne toto sme urobili a preto trváme že je tu dôležitá situácia, na ktorú sa musíme pozrieť. Prebytok, ktorý vznikol takisto kvôli iným regulačným rozhodnutiam, ktoré boli prijaté spolu s, s Európskym parlamentom, chceme pripomenúť fakt, že spoločne sme sa rozhodli obmedziť počet kreditov e, v mechanizme pre e, čistý vývoj a hlavne v oblasti H FC, to bolo spomenuté predtým. To znamená, že tieto kredity sa dajú použiť len pre dodržanie cieľa 2020 na neskôr a všetky tieto kredity sa využijú a znamená to, že budeme mať korešpondujúci prebytok povolenie, pretože kredity a povolenky sa naradom navzájom sčítavajú. Spomínali ste ekonomickú krízu a to je niečo jednoducho, čo musíme akceptovať. Nie je to niečo, čo sme predpokladali pri dohode o klimatickom a energetickom balíku a myslím, že je tu dôležitá dohoda o tomto návrhu. Je to len dočasné opatrenie. Komisia medzi tým predložila aj správu pre štruktúrálne opatrenia na posilnenie ETS a radi budeme pokračovať v tejto rozprave aj v budúcom roku. Zatiaľ sme otvorili konzultáciu so zainteresovanými, aby sme hovorili o možnostiach a budeme organizovať stretnutie zainteresovaných aktérov. Aby som pripomenula, prečo si myslíme, že je to relevantné, aby sme mali túto revíziu tohto profilu e, času pre aukcie. Ako ste povedali, nie je isté, ako ceny uhlíka budú ovplyvnené týmto konkrétnym návrhom. Napriek tomu máme v našom hodnotení dopadov pre návrh backloadingu e, analytici trhu, tam niečo predložili, určité škály. Je jasné, že dopady sa neočakávajú ako veľmi vysoké a rozhodne pod škálami, ktoré na ktoré každý myslel aj ako súčasť rokovaní o klimatickom a energetickom balíku. Takže nie takých vysoké narasty cien sa očakávajú. Na druhej strane sú analytici trhu, ktorí hovoria, že naozaj <clears throat> cena 6,55 eur dnes už zohľadňuje tento koncept backloadingu. A ak tento návrh neprejde, potom ceny môžu ďalej klesať. Takže to je ďalší argument, na ktorý musíme myslieť. Druhý dôležitý prvok, ako mnohí ste spomenuli, a to je hlavný dôvod, prečo komisia toto navrhla, je myslieť na dlhodobejší výhľad. Naozaj všetci sme diskutovali určitú dobu o cestovnej mape na, o nízkom uhlíku vo, s výhľadom na rok 2050. Hovorilo sa o výsledkoch z dohy, aká má byť ambícia. Treba myslieť na to, že ak budeme pokračovať s dnešnými cenami, toto obmedzí investície do nízkokarbonovej ekonomiky, čo potrebujeme z dlhodobého hľadiska. Takže toto je niečo, na čo musíme myslieť a to nám hovoria aj aktéry. Súčasná cena je oveľa nižšia, než sa čakalo. Naozaj to je normálne pri ekonomickej kríze, ktorú máme, ale nemalo by to klesať ďalej a musíme prijať racionálne rozhodnutie rozšírenia množstva povoleniek logickejším a racionálnejším spôsobom. Posledný prvok tu ako už ste povedali, je dopad na výnosy. Myslím, že to bola pani Weisgerber. Všetky tieto povolenky sú e, aktíva členských štátov a keď sa to uvedie na trh s takouto cenou, bude to mať negatívny roz, dopad na rozpočty členských štátov. Ako chceli využiť tieto výnosy, aby ďalej podporovali politiku investícií ohľadne klimatických zmien a efektívnosti. Ďalší prvok, ktorý bol spomínaný, a to si už všímame, že ak cena ostane taká, aká je a backloading sa nepoužije, potom bude, a niektoré štáty to už robia, bude, budú to dodatočné národné opatrenia a ako ste e, pán Líze povedal, bude tu fragmentácia vnútorného trhu, čo má tiež negatívny dopad na účastníkov v systéme ETS a preto treba na to myslieť. Pán predseda, na záver musím vám spomenúť, že vo vzťahu k vašim pozmenujúcim návrhom, hlavne k šestke a štvorke, máme tu určité obavy. Chcem zdôrazniť, že komisia je plne zaviazaná, aby revidovala tento časový profil len pri výnimočných okolnostiach, to je jasné. Súčasná situácia to je výnimočná okolnosť, ale ako som povedala, pred 4 rokmi nikto nemohol si predstaviť situáciu, v akej sme dnes a preto sa obmedzuje delegácia právomoci. To sa nám zdá byť trošku problematické, aby som spomenula znova, kde bude e, revízia tohto časového profilu, budú do toho zapojené inštitúcie, aj Európsky parlament, aj keby bolo e, zdieľané hodnotenie, to by bola mimoriadná e, okolnosť, aby sa s týmto pokročilo vpred. Takže obmedziť to na jednu zmenu profile pre čas pre akcie to je problematické. Takže ďakujem pekne. Ako ste spomenuli, pripomíname, e, že treba dať jasné stanovisko pre trh, rýchlu diskusiu s parlamentom a s radou a členské štáty musia prijať formálne stanoviska tým, týmto veciam. Bolo by to veľmi vítané. Ďakujem. Ďakujeme. Chápem, že komisia oba pozmeňujúce návrhy 4 a 6 neschváľuje. Avšak Všetko som si bol zapísal, to, čo tu e, e, odznelo v prvej výmene názorov a pre mňa to bolo určite dôležité. Nejde to o postup jednorázový a že hneď e, nastolí kľud a mier v celej tej rozprave, ale že rozbehne skôr dlhú diskusiu. Hovorilo sa tu o mnohých veciach, ktoré e, nesúvisia priamo s mojou správou, ale e, hovorí sa tu o podnikoch vyžadujúcich veľa energie. E, vyznelo to i pri osobitnom zasadnutí výboru pre životné prostredie, kde sa ukázalo, že zoznam týchto e, energeticky intenzívnych priemyslov, ako aj podnikov e, s rizikom uniku uhlíka je veľmi dlhý máme tu výrobcov e, by, bicyklov, máme výrobcov spodnej bielizne či e, prevádzkateľov vínnych pivníc. V každom prípade by sme túto tému možno mali ďalej dopracovávať v januári či no, v februári, kde by sme spoločne s komisiou ešte raz spracovali s e, írským predsedníctvom tieto otázky, čo vlastne v budúcnosti chceme s celým uhlíkovým trhom ako parlament urobiť. Určite nejde tu vhodné, aby sme preťažili všetkými témami túto správu. Nie. Budúce správy komisie by mali udať orientáciu, ako chceme e, vlastne zosnovať túto našu správu o v uhlíkovom trhu. Mnohé veci sú príliš ďaleko zasahujúce, alebo naozaj by sa zaslúžili, mnohé by si zase zaslúžili byť tam obsiahnuté a obsiahnuté tam nie sú. Takže vylepšenie by sa dalo dosiahnuť. Hovorilo sa tu i o solidarite. Ja za seba môžem povedať, že ak chceme rozbehnúť európske hospodárstvo vo všetkých oblastiach, tak treba veci e, vylepšiť, doladiť, e, pokiaľ ide o ďalšie trhy, napríklad e, trh s oxidom uličitým, Určite ho treba vylepšiť, vylepšiť systém obchodovania s emisiami, pretože máme tu krízu, ktorú nikto nepredvídal. Nijaký z ekonomických expertov ju neavizoval a pravidla tu v parlamente, ktoré sme príliš e, rozsiahlo dopracovali, e, nám ukázali, a ukázalo sa to aj v Dohe, keď sme e, hovorili s Číňanmi, že totiž že v siedmých regiónoch majú systém obchodovania s emisiami a v roku 2014 plánujú čínsky systém na obchodovanie s emisiami. V každom prípade oni boli otvorení, spolupracovať s Európanmi a klimatická ochrana klímy môže byť len globálna. A dnes sa tu často hovorilo o tom, že chceme byť globálni, chceme, aby to bolo celé hospodárstvo, pôjde to len cez systém obchodovania s emisiami. Môžem len tým e, popriať e, zlepšenie situácií, ktorí e, realizujú E, daň z CO2. My to nezvládame v skupine euro ani len v celej 27. -čke. Takže hovorím to, čo máme spoločné, čo sme spoločne roky e, dohodovali. Teraz to stabilizujme a krátkodobo a strednodobo a dlhodobo diskutujme. Tým sme už e, za, začali nie však na tomto stavenisku, tak povediac, ale na staveniskách iných. Čo chceme dlhodobo a e, strednodobo schváliť, hovorila o tom kolegyňa. Pokiaľ ide o horné a dolné hranice, ja si viem dobre predstaviť, že e, sa to dá E, vytvoriť vo forme poradenského výboru pre Európsku centrálnu banku s, s ďalšími regiónmi zastúpenými Austráliou či inými, kde by sme hovorili, ako by vyzerali podmienky, takisto horné i dolné limity. To treba spoločne diskutovať a to by mohol byť dobrý podnet, e, ktorý by mohol byť e, určitou, určitým vodítkom pre ďalšie oblasti priemyslu, kde by sme tu mali určitý koridor. Ako by to všetko malo vyzerať? Všetkým tým, ktorí o tom pochybujú, sme jasne ukázali, že my, my sme komisiu vyzvali, aby niečo robila. Nevyšlo to len tak z prázdnoty. My sme na rôznych miestach, v rôznych legislatívach a správach vyzvali práve k tomuto, a to väčšinovo Komisia reagovala pred letnou prestávkou a mňa koordinátori poverili, aby som túto správu spolu s pozmeňujúcimi návrhmi, spolu s nimi, e, hoci sa spochybovalo, či sú potrebné, my sme si však povedali, že to chceme parlamentne schváliť. Urobíme, robíme to a som napätý, aké budú vyzerať jednotlivé pozmeňujúce návrhy a ešte poviem, prosím, všetko v homeopatických dávkach. Prosím, ak podávate pozmeňujúce návrhy, nepreháňajme to, aby sme došli ku kompromisu a, um, a aby sme umožnili backloading a aby až potom komisia mohla predložiť ďalšie veci a aby sme mohli diskutovať o tom, koľko certifikátov sa stiahne z trhu. A potom tre, e, správa Carbon Market – 6 e, obcí sa pozrieme na to, či tá či ona obcia by sa nedala pripojiť. A tu mnohí kolegovia e, sa, e, sa chcú vyjadriť a vyzývam ich, aby sa vyjadrili v pléne, keď táto ústná otázka bude adresovaná na komisiu, aby sa zúčastnili diskusie, aby konštruktívne diskutovali. To je do veľkej miery to, čo som chcel povedať. A ešte sa obrátam, obraciam na radu, neviem, či tu vôbec je prítomná. Povedzte kolegom, že očakávame pokroky, menovite moja členská krajina, Nemecko, kde je spor. Máme tu dobrú tradíciu medzi eh, ministerstvom pre hospodárstvo a životné prostredie ako najväčšia členská krajina. Možno dosiahneme odsúhlasenú pozíciu, aby sme tento backloading čo najrychlejšie schválili a mohli následne debatovať o ďalších opatreniach. Všetko iné, hoci to nechcem eh, negatívne podať, by bolo zlým scenárom. Dôležité, aby sme dobre a konštruktívne spolupracovali. Pokiaľ ide o lehoty, tak pozmeňujúce návrhy treba podať eh, do 19. decembra a e, s pozmeňujúcimi návrhmi budeme potom diskutovať od 23. a 4. januára a vo výbore NV potom 19. februára budeme hlasovať a v pléne ďalej e, to nie je ešte určené. To súvisí od toho, koľko bude pozmeňujúcich návrhov od kolegov a kolegyň. Chcem vám poďakovať za rozpravu, konštruktívnu rozpravu a pozitívne i negatívne body kritiky a teraz sme pri ďalšom bode našeho programu. Témou e, je opätovne e, Európsky e, systém obchodovania s emisnými kvótami. Ide to, tu o to, či sme, dodržujeme časové vymedzenia, tak ako ich navrhla komisia. Spravodajcom je tu pán Líze, ktorému chcem i odovzdať slovo. Ďakujem, pán predseda na úvod poznámku, pretože e, ste e, odkázali tak dôrazne na, e, najväčšiu, na vládu najväčšej členskej krajiny. Je dôležité, že pozícia nemeckej spolkovej vlády k tejto backloadingu neexistuje, ale predsedovia jednotlivých čl- strán o tom nie sú, na tom nie sú o nič lepšie. Teraz k leteckej doprave. Letecká doprava je súčasťou obchodovania s emisiami, pretože veľká väčšina v Európskom parlamente a v ministerskej rade toto väčšinovo dohodli. Vtedy to bola veľmi eh, veľká väčšina. Pán predseda bol tieňovým spravodajcom, ja som bol spravodajcom. S dopravným výborom sme výrazne spolupracovali a naša skupina eh, mi tedy zakázala posk, po, eh, posk, poskytnúť poz, e, pozmeňujúci návrh, žiadne pozmeňujúce návrhy, ktoré neboli e, odsúhlasené so, šéf, so spravodajcom z výboru TRAN, tak tie neboli prípustné. I minulý týždeň mi predseda e, výboru pre dopravu označil takéto radikálne postupy ako postupy Talibanu. No už dohodli sme sa na tom, že práve preto, že emisie v leteckej doprave stúpli, a dramaticky stúpajú, tak sme sa dohodli, že práve preto, že ďalší, ďalšie formy dopravy prispievajú k ochrane životného prostredia, pripomeniem e, CO2 v súvislosti s, s osobnou dopravou, nákladnou dopravou, využitie elektrickej energie a tak ďalej. Nebolo by koherentné leteckú dopravu, ktorá má také vysoké e, emisie na kilometr trasy. Čo by sme túto nezapojili? Keďže sme s dopravným výborom dobre spolupracovali, tak došlo k tomu, že vznikla veľmi umiernená smernica v oblastiach ETS, e kde hovoríme o 100% dražení od roku 2015 hovoríme o 21% redukcii redukcii v oblasti ďalších fóriem priemyslu. Zaťaženie, a to si naozaj treba zdôrazniť, obchodovaním s emisiami pre leteckú dopravu je veľmi mierne. Komisia pri medzikontinentálnych letoch napríklad vychádza z Londýna do Šangaja z 2 eur a v rámci Európy letecká spoločnosť Ryanair vypočítala, že na, pasiž, na pasažiare je to 25 centov na let vo v rámci Európy. Keď sa pozriete na národné opatrenia v členských krajinách a tretích štátoch, ktoré sa už dohodli, mám tu, máme tu k tomu dokument i osobný materiál. No, v Nemecku je daň 42, e, eur vo Veľkej Británii. Podľa vzdialenosti v prvej triede je to až 148 e, libier. V Spojených štátoch je to zaťaženie pre medzikontinentálne lety 16 dolárov, India 35 dolárov, takže chcem len ukázať, čo sme tu dohodli my. Bolo veľmi umiernené Naráža to teraz na veľkú kritiku tretich krajín. Bohužiaľ, všetky zásadné tretie krajiny umiernené sú Kanada a Austrália, tie spolupracujú dobre, ale tie ostatné, Čína, Spojené štáty a Rusko, sú veľmi výrazne proti a argument, ktorý používajú, je ten, že máme za legislatívu, ktorá presahuje teritoria. Tento argument nie je opodstatnený a pri vašich, v tých vašich materiáloch máte informácie o národných daniach, ktoré sa podľa vzdialenosti menia. Z Londýna do Kanady sa platí nižšia daň, do Mexika je to vyššia sadzba a to teritorium medzi tým je, sú Spojené štáty. Z Frankfurtu do Varšavy je to nižšia daň, ale do Tokia je to vyššia daň. Medzi tým je totiž Rusko. Takže argument, že EÚ začala e, príjmať rozhodnutia, ktoré neoprávneným spôsobom zasahujú tretie krajiny, tak tento argument je neopodstatnený. Napriek tomu je tu odpor. Európsky súdny dvor e, zamietol žalobu amerických leteckých spoločností. Sú tu dve vysvetlenia pre tento obrovský tlak z tretich krajín. V tretich krajinách poprvé je prevláda názor, že my v EÚ nie sme legislatívnym orgánom. Ak sa pod, podrobí EÚ e tlakom, tak cúvne e, a treba sa dotlž, držať potom národných legislatív. Ale európske zákony vlastne nie. To je pre, prevladajúci e, predsudok v tretích krajinách. To veľmi ľutujeme a musíme si zvážiť reakcie. A druhý bod je politicky ešte napínavejší. V Spojených štátoch sa údajne teraz prijal zákon o tom, že e, ministerstvo dopravy, ak sa nedohodneme, oprávňuje americké e, letecké spoločnosti, aby zakázali účasť na európskom obchodovaní s emisiami. Hovorili tu s nami v Bruseli a keď znervozneli, to bolo vtedy, keď som, som spomenul americký e, zákon Waxman Marky o ochrane klímy. Ten získal veľkú väčšinu a podporovaný je i Obamom. Zlyhal však v Senáte, pretože 60 potrebných hlasov nezískal. Tento zákon však emisný obchod pre všetky sektory o priemyslu v Spojených štátoch predpokladá i pre leteckú dopravu, i pre austrálske, európske letecké spoločnosti štartujúce z USA. A keď som to bol spomenul, tak sa na mňa hnevali, pretože povedali, že Vexman marky už ne, ne, neplatí. Je tu ešte ďalšia väčšina v Spojených štátoch a tá nám chce ukázať, že e, americká klimatická politika nie je taká, aká bola, ale to v medzinárodnom práve nič nemení. Každý argument sme mohli použiť i proti Vexman Marky a myslím si, že teraz tá argumentácia Američanov i prezidenta je veľmi slabá. Obama dostal cenu, e, Nobelovú cenu za mier, mimochodom i za klimatické otázky. A teraz tu podpísal zákon, ktorý e, jedine funkujúci zákon v leteckej oblasti e, podrobuje tlaku. Máme teraz ťažkú situáciu, pretože všetky podstatné tretie krajiny e, spod, reagujú tlakom a odporom. Hovorí sa, že iba chceme celosvetovú dohodu, než európsku dohodu, ktorý, ktorá spolu, spolu reguluje i Číňanov či Američanov. My sme vždy e, spochybňovali, my sme vždy hovorili, že problém je v tom, že medzinárodná organizácia pre E, e, osobnú leteckú dopravu e, od Kyoto vlastne pozastavila. A teraz je veľmi dôležité vyjasniť, že nie sme proti medzinárodnej dohode, ale že, za pochybn- za, že, že o tom pochybujú iní. Preto je dôležité, že pokrok tejto organizácii pre medzinárodnú osobnú dopravu berieme na vedomie v novembri došlo k dôležitému rozhodnutiu. Skupina na vysokej úrovni sa má postarať o to, že v septembri budúceho roka, keď sa stretne e, valné zhromaždenie IKEO, bude tu podklad pre dohodnutie sa na celosvetovom e, dohode. IKEO sa stretá len každé 3 roky a preto je to teraz výnimočná možnosť nájsť riešenie inak sa po tri roky nič právne nestane. A práve v tejto súvislosti Európska komisia navrhla, aby sa dodržal harmonogram a aby sa implementácia smernice pardon, aby sa pozastavil harmonogram a aby sa pozastavilo použitie našej smernice. My musíme celkom jasne preveriť, či je to správne. Moja prvá úvaha je tá, áno, komisia urobila krok múdry, aby ukázala, že celosvetovú dohodu nechceme my blokovať. Ak to vyjde, je to výborné, máme to, čo sme chceli. Ak to nevyjde, tak sa jasne ukázalo, že to nie je z, z viny EÚ. Môžeme sa tým pádom ubrániť škodám na európskom leteckom priemysle. Chcem poprosiť kolegov a kolegyne, aby sa viedli k dvom bodom, ktoré podľa mňa sú v popredí dnešnej diskusie. V európskej v návrhu komisie je rozdiel medzi letmi medzi kontinentálnymi a vnútroeurópskymi. Európska komisia navrhuje, aby sa pozastavila dohoda len pre medzikontinentálne lety, pretože vnútroeurópske lety v podstate nie sú témou pre krajiny tretie. My chceme ale oboje naraz a musíme zvážiť, či, čo je správne v e, prípade tejto novej situácie. Oboje má výhodu i nevýhodu. Ja ako spravodajca nič nenavrhnem a vyčkam si na vaše podnety. Zmeny návrhu komisie môžu znamenať problémy a diskusie. 1.5. legislatíva musí byť hotová, inak vzniknú právne problémy. A druhý bod, ktorý chcem navrhnúť, aby sme sa bavili o, o tom, čo, e, sa bude volať, čo sa bude týkať prípojov. Sú tu e, le, e, e, pasažieri, ktorých sa chcú z menších letisk k veľš, väčším zberným letiskám. A, a pokiaľ ide o vnútroeurópske e, letecké spoločnosti, ak ich máme ochrániť pred e, nespravodlivou súťažou, tak je tu ten návrh tieto prípoje tiež vyňať z tohto e, pravidla na rok. Neviem, či nám to pomôže. Chcem to navrhnúť, pretože sa o tom di- diskutuje. A posledný bod, kde si myslím, že návrh komisie treba upresniť, čo vlastne očakávame, čo sa udeje po roku. Môžem vám predpovedať, že nie od septembra 2013 budeme mať riešenie, ktoré nás všetkých upokojí a od prvého momentu bude aj platiť. Naopak, budeme mať riešenie, ak budeme mať šťastie, ktoré po niekoľkých rokoch začne platiť. Nebude to teda od roku 2013, kedy bude existovať globálna dohoda, uspokojivo riešiaca leteckú dopravu, Komisia má materiál otázky odpovede a v ňom sa vydrielo, čo očakáva ona. Bohužiaľ tam nie je legislatívny návrh. Potrebujeme globálnu dohodu, založenú na vývoju trhu v obchode s emisiami, kde budú všetci spolupracovať a keď 1.1.2014 nevstúpi do platnosti, tak na prechodnú dobu potrebujeme rámec, ktorý nám umožní náš systém pokračovať, i keď v pozmenej forme. Ak nám IKEO prislúbi niečo v roku 2020, nemôžeme dovtedy e, prerušiť náš zákon. Musíme medzinárodne rokovať pre ten prechodný čas, pre kroky, ktoré nám umožnia ísť ďalej našou cestou. Ďakujem. Peter Liese. Ďakujem, Petra Líza. Ako sme už hovorili, ja som bola tieňovým spravodajcom a v tejto agende sa rozumiem, ale predtým, ako sa tomu budem venovať, tak chcem pozrieť pána ministra. Valíského ministra. Veľmi sa tešíme, že ste tu. Was den Vorschlag angeht, wir haben lang und breit hier... Čo sa týka tohto návrhu, Máme tu dve čítania k tomuto návrhu a musím povedať, že e, musí, sme, chceme urobiť e, kompromis, explicitný kompromis medzi ľuďmi z životného prostredia a z dopravy. My sme uh, išli skutočne, skutočne veľmi ústretovo dosadu, hoci sme mali obrovské obavy, či sa to dá na medzárodnej úrovni presadiť. Uh, aj to, táto medzinárodná organizácia pre um, medzinárodnú vzdušnú osobnú dopravu, táto organizácia už diskutuje o, ten, o tomto takmer 13-14 rokov, ako by sa mal globálne zrealizovať takýto systém, ktorý by zabezpečil ochranu, ochranu klímy a tento by sa mal nejako medzinárodne upraviť. Petr Liz o tom práve hovoril. My v Európe e, vidíme, že sa celý ten trh fragmentuje, že máme tu rôzne dane. No, musím povedať, že v Holandsku bolo nejaké, bol nejaké daní, tam bol taký prefikaný podnikateľ, e, ktorý autobusmi prepravoval E, pasažierov smerom do Nemecka. Tie autobusy boli úplne plné a teraz naopak bolo zavedená, bola zavedená daň e, v Nemecku, takže e, teraz to ide zase naopak. A takže toto nie je naša predstava vnútorného trhu. No a ten návrh, ktorý sme tu uviedli do života, že to chceme integrovať do toho do tej medzinárodnej leteckej dopravy a zaintegrovať tam aj externé lety. Toto bol správny nápad, správna myšlienka, ale musíme si povedať, že tieto dva druhy danec, daň CO2 a daň z dopravy, to sú absolútne hraničné hodnoty pre mňa. Takže ja som priateľ prehľadnej legislatívy a táto legislatíva na návrh komisie. O tomto, o tomto sme sa bavili aj v Dohe s čínskymi šéfmi a ministrami a musím jednoducho povedať, že tie signály, ktoré sme tu dostali, aj od japonských kolegov a od, iným, od iných, tieto boli viac menej veľmi pozitívne. Ale musí nám byť všetkým jasné, že substančne chceme mať niečo aj na medzinárodnej úrovni a ono, ono to nastane, pokiaľ pôjdeme skutočne touto cestou. Ja musím povedať, že ja mám voči tomu veľké, veľké sympatie. My sme pani komisárke v novembri vo výbore o tom hovorili. E, ona toto v ten deň aj navrhovala No a ja si myslím, že by bolo možné, aby sme mali, aby sme dospeli k medzinárodnej dohode, ktorá bude mať ale substanciu. Táto dohoda nemôže byť alibistická, aby sme skutočne otvorili dvere na tú správnu stranu, aby sme potom zrealizovali niečo aj v ostatných oblastiach. Pri najmenšom tá správa, tá moja správa hovorí o tom, že v, obchode s emisiami sa už aj v Číne niečo deje. Ehm, teraz e, sú to len niektoré regióny a potom e, do roku, po roku 2016 to už má byť celá krajina. Neviem, môžeme to však vyhodnotiť aj tak, že aj USA sa nezúčastnia rokovaní bez nejakej e, substancie a pokiaľ budeme chcieť mať nejaký manevrovací priestor, tak musíme byť tak opatrne optimistický, optimistický prežím, čo sa týka situácie v akého a, takže myslím si, že mali by sme ísť tou cestou, ktorú práve navrhol aj správodajca. Mali by sme z toho vyňať medzinárodné lety, nie tie vnútroeurópske. My sme si vypočuli pár čísel a ja v mojom členskom štáte zastupujem vlastne uh, severozápada. Tu sú aj tie malé ostrovia. Keď, keď um, idem, keď idem na uh, severofrické ostrovy, tak uh, platím za ten let v malom lietadle, nie je z nejakého letiska v Nemecku toľko, ako keby som išiel z Frankfurtu do Spojených štátov, takže uh, tu je niekoľko násobok, niekoľko násobok tej dane, uh, dane za emisie CO2. Takže my si musíme jasne premyslieť, že škodíme nášmu, vnútro, uh, nášmu vnútroeurópskemu uh, leteckému priemyslu. Uh, pretože potom sa stane, že jednoducho všetci pôjdu cez hranice a zoberú a, a teda použijú leteckú spoločnosť, ktorá bude na letisku tesne za hranicami, povedzme si. Ale tá šanca, ktorú e, teraz máme aj na medzinárodnej úrovni, túto by sme mali skutočne uchopiť, ale veľmi jednoznačne by sme sa mali vyjadriť, že 20. 31.12., pokiaľ nebudeme mať nič substančné v rukách, budeme v našej legislatíve pokračovať. Takže my musíme jednoducho vytvoriť a udržať ten tlak pri vyjednávaní. Pozrám sa na moju kolegyňu Posta. Uh, ale musíme zabezpečiť, aby sme e, si nedali všetko z ruky, ale aby sme tu skutočne mali priestor na rokovanie, potom sa z toho budeme môcť e, urobiť niečo rozumné a dúfam, že touto cestou budeme môcť ísť, ale za určitých podmienok a okolností. Dobre, ďalším tieňovým spravodajcom je Chris Davis. Chris, nech sa páči, máš slovo. Thank you. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem Petrovi Lízemu, ktoré o, o práca e, je dlhodobá v tejto oblasti a iniciatíva, ale nemusíme vysvetľovať alebo zdôvodňovať, prečo chceme, aby tu bolo zahrnuté letectvo. Už sme prešli tie argumenty. Pozrieme sa na medzinárodný obraz. Mali sme diskusie v Dohe predtým, ktoré to dávajú do kontextu. Buďme úprimní. Pri týchto rokovaniach EÚ sa snažila byť inovatívna, snažila sa viesť, ísť príkladom a čo, aký výsledok máme z toho? Veľmi slabý. Ale jedna z tém a princípov týchto rokovaní o klimatických zmenách je, že každá krajina po svete má spoločné, ale diferencované zodpovednosti. A naša hlavná úloha je využiť e, tú páku, keď máme príležitosť. A tu je možnosť, kde to platí. Kde od začiatku bolo jasne povedané zo strany komisie a iných, že predmet činnosti je získať medzinárodnú dohodu, aby sme obmedzili rastúce emisie z letectva. Nechceme nikoho trestať, ubližiť mu, ale chceme, aby sa ľudia dohodli na ničom, na mechanizme, ktorý bude svet uznávať. To je dôležité a snažíme sa v tomto prípade vynútiť určité akcie, namiesto toho, aby sme vymieniali si len slova. Takže, kde sa nachádzame? Vieme, že komisia použila uplatnenie systému ETS na to, aby to vynútila určitý por, pokrok a e, debatu v rámci IKO. Komisia prišla za nami a povedala, že verí, že značný pokrok bol dosiahnutý. Bolo tam veľa protestov, ako vždy, proti tomu, aby EÚ konala týmto spôsobom, ale skutočný pokrok sa dosiahol a povedali, že treba ubrať plyn trošku, aby bolo viacej priestoru na rokovania. Takže teraz sa obracajú na nás a hovoria časový harmonogram, v rámci ktorého IKO funguje, im znemožňuje dosiahnuť e, dohodu, kým bude platiť ETS. Takže dajte, dajme im trošku priestoru a ustúpme na rok. Čiže to žiadajú lebo skutočne si myslím, že dosiahneme e, e, e, úspech bola kritizovaná za toto vyhlásenie, že nie je to dosť ambiciozne, nedostatočný pokrok sa dosiahol a iní z rôznych politických pohľadov kritizovali ju a celú myšlienku, že by sme mali použiť tento mechanizmus a by sme vynútili pokrok pre medzinárodnú dohodu. Ona je teraz s dvoma kameňmi nemáme možnosť ale len ju podporiť ako vyjednavačku. Čo iné môžeme urobiť? Ona sa snaží získať dohodu, nepochybujem, že sa tu snaží a nikto tu nepochybuje. Takže nech je to jednoduché, nesnažme sa pridávať veci k legislatívnemu textu, snažíme sa ju podporiť ako vyjednavača a čím to bude priamejšie, tým pevnejší budeme a lepší odkaz vyšleme svetu, že chceme túto medzinárodnú dohodu, sme pripravení byť tvrdí, že ETS bude platiť pre letecké spoločnosti e, lietajúce na európske letiska, ak sa nezabezpečí medzinárodná dohoda. Tam stojíme a chápeme tiež, že chceme pokrok dosiahnuť na generálnom zhromaždení ICAO. Ďakujem. Ďakujem pekne, Chris. A teraz pani Forster Martin Kellenom, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem ostatným kolegom za ich pripomienky. Máte pravdu, všetci podporujeme spôsoby, ako zmierniť environmentálne dopady. A samozrejme, chceme získať jednotnú európsku oblohu, e, technológiu, čistej oblohy, to je PPP. A je pravda, že takto podľa mňa sa dostaneme vpred. Problém, ktorý máme tu, a to nie je chyba členov tohto výboru alebo výboru pre dopravu, je, že tento návrh bol zle e, pokrivený. Jedna vec mať fixnú inštaláciu v ETS, lebo to sa nebude pohybovať, ale keď komisia prišla pred niekoľkými rokmi s tým, že zahrnie aj letectvo, vždy tu boli problémy. Problémy s tretimi krajinami, právne problémy a otázky ohľadne nanútenia dane pre prepravcov z tretich krajín. A komisia nechcela počúvať. Boli rôzne názory zo strany iných právnických firiem a iných, čo povedali, že takto sa nedá ísť pred, ale tu sa nachádzame a teraz je to absolút, zmetok. 170 krajín, keď sa toto navrhovalo, išlo za komisiou a povedali, budeme mať s týmto problém. Teraz sme v pozícii, kde máme veľké krajiny ako Čína, USA a iných, ktorí si vypracovali vlastnú legislatívu, na základe ktorej ich letecké spoločnosti nemôžu dodržať e, obchodnú schému ETS zo strany EÚ. Takže v takejto situácii sme a niektorí budú budú chcieť, aby to pokračovalo, willy ľudia ako ja. Myslím, že to je správna cesta. Takže sme v situácii stop the clock. Čo znamená stop the clock? Zastavte hodiny. Znamená to, že nebudú to splňať e, tretie krajiny, ale ja som hovorila pred niekoľkými mesiacmi, chceme toto odložiť, to by mal byť plán B a malo by to byť odložené pre všetkých. Nemôžete mať potom dopravcov z EÚ, to sú naše podniky, ktorí by museli platiť dane, keď nemusia platiť dopravcovia z tretich krajín. A o tom to bolo to nariadenie. Takže tu sa teraz nachádzame. Takže máme tu otázku hospodárskej súťaže, lebo komisia predloží nariadenie, členské štáty to, to držia, to je férové, dajú si to do svojho zákona a potom zistíme, že polovica ľudí, ktorí majú byť do toho zapojení, e, toto nesplní. A to je realita. Čokoľvek si myslíme o zmiernení emisí a tak ďalej, je IKO odpoveď? IKO bude ďalej rozprávať, ale IKO nemá právnu moc, aby niečo vynútilo. Takže je to organizácia, orgán, kde ľudia, dúfajme, rozhodnú, že sa niečo zrealizuje. Takže môj názor je, že toto je len stop the clock ale v akej situácii? Čo sa stane e, komisia? Čo sa stane o 12 mesiacov, keď tretie krajiny povedia, že ich spoločnosti toto nesplnia a stále to nebudú plniť? Čo sa stane potom? Jediná voľba, čo tu teraz máme, aby sme boli realistickí voči dopravcom z Európskej únie, aby sme odložili celú tú vec. A potom uvidíme, čo sa dá dosiahnuť, ale pokračovať pod tejto línii s tým, čo sa nazýva totálny zmetok, ľudia si chcú, si chcú zachrániť tvár, samozrejme, ale nikto nepočúval na začiatku, pretože to nebola správna odpoveď na zmiernenie zlého dopadu akejkoľvek dopravy. Bolo to preskriptívne, bolo to byrokratické a nachádzame sa tam, kde sme. A teraz tým, že komisia nepočúva, teraz prídu za výborom a vyriešte nám to. My sme toto nezačali. To nebol náš výbor, ani dopravný výbor. My sme to nepredložili. Komisia to pred, navrhla a bohužiaľ teraz e, chcú, aby sme ich teraz zachraňovali. Takže bohužiaľ, môj návrh by bol, ak chcete toto odložiť, tak to odložte. Potom sa vrátia za nami, za nami v nejakej ďalšej fáze sadneme si s ICAOM a začneme od začiatku a stop the clock, to neverím, pretože ja nie som e, moria, ktorý hlasuje za Vianoce. Ja nechcem e, konkurovať globálne, keď mám ruku priviazanú za chrbtom. Prečo oni majú platiť dane navyše, keď tretie krajiny nebudú platiť kvôli zlej legislatíve na začiatku? Takže toto si myslím, pán predseda. A bude zaujímavé čo nám komisia povie dnes a budeme o tom diskutovať v dopravnom výbore onedlho. Ďakujem pekne. McEwan. Linda McEwan. Komisia môže predložiť návrh, ale ľudia, ktorí prijali ten zákon, boli poslanci a ministri. Takže je to zákon ktorý vytvorili volení zastupcovia EÚ zo strany Európskej komisie, takže nemôžeme sa tváriť, že sa to nestalo. Ak si spomínam, tí z vašej strany, keď sme robili tú legislatívu, to podporovali v poslednom parlamente a myslím, že vaša vláda podporuje aj ETS v tejto chvíli a podporuje aj komisiu v jej návrhu teraz, ako to chápem. Takže nie je to hlúpy návrh zo strany komisie, ktoré môžeme vyhodiť, pretože má značnú podporu. Chcem povedať zastupcom komisie, že ja som nervózna kvôli tomuto návrhu, je hlavne kvôli tomu, čo sme počuli od Jackie Foster. Tí z vás, ktorí hovorili, že treba konať, aby sme e, hovorili o emisiách v rámci letectva, že je tu príležitosť zastaviť akcie. My hovoríme o nákladoch pre letecké spoločnosti a pre spotrebiteľov. To je veľmi malé v porovnaní s národnými daňami, ktoré sú uvalené rôznymi vládami na letecké spoločnosti. To nie je porovnanie s otázkami týkajúci sa e, skleníkových e, plynov. Peter Lise spomínal nejaké čísla. E, v Británii je to 80 libier za transatlantický let v porovnaní s nákladmi na ETS. Môj problém, aby som bola úprimná, ak ICAO navrhuje niečo urobiť, je to len kvôli tomu, že sme mali akýkoľvek návrh zo strany EÚ. Nevidíme žiaden pokrok ohľadne emisí pretože necítia tlak v rámci IMO. Takže môj problém s komisiou je, že ja si robím problém s týmto návrhom kvôli tomu, že mali sme predtým e, diskusiu o ETS pre pár mesiacmi, ďalšiu diskusiu vedieme teraz. Niektorí ľudia lobujú, aby sa otvorili ďalšie legislatívy v komisii. Čo my dáme? My vyšleme signál, že pre lobbystov, ktorí pravdepodobne sedia niekde vzadu, že im to prejde a že nie sme už, neberieme to už vážne, ten boj proti klimatickým zmenám. Takže ak chceme toto podporiť, môžem súhlasiť s Chrisom Davisom, môžeme to rýchle podporiť, ale musí to byť automatické. Nemôžeme pozastaviť náš zákon do nekonečna. Musíme jednoducho povedať, dobre, odsúvame implementáciu, ale ak to nenastane, napokon automaticky zákon bude platiť. Pretože ak... A mám otázku na komisiu. Ako budeme vedieť, či súhlas IKAO stačí? Kto to posúdi? Vrátite sa ku komisie a k rade a aké automatické to bude? Ako beží táto diskusia v rade, hlavne ohľadne tých krajín, ktorí nechcú žiadnu dohodu s IKO. Ja som sa pozrela na určité informácie a nie je to veľmi slubné ohľadne eh, od podpory USA ohľadne medzinárodnej dohody a môžete komentovať, čo robí USA. Takže som smutná, že sme v tejto situácii, že sme znovu otvorili tento zákon. Pred pár mesiacmi sa, sme tu sedeli a väčšina z nás si myslela, že nemáme otvárať ten zákon. Teraz komisia navrhuje, aby sme o tom diskutovali. Takže ja dúfam, že nezničíme nádeje regulácie emisí leteckých spoločností v priebehu najbližších pár mesiacov. Ďakujem, Linda. François Coste. Prepáčte, ale tlmočenie e, bolo pomalšie. K tejto téme, téme dôležitej, o ktorej sa pravidelne hovorí, ako pri zmenách e, e, klímy v súvislosti s letectvom. Určite sa zhodneme na princípe. A pokiaľ ide o e, aplikáciu, tak je tu veľa obáv, pretože ak sa bojíme reglementácie a zákonodárstva len pre Európu, tak tu dávame, vytvárame problémy našim podnikom, leteckým spoločnostiam. Teda treba mať dohodu medzinárodnú, a myslím si, že e, netreba byť naivný, treba mať, potre, potrebujeme takúto medzinárodnú dohodu, ak by nebola, tak by sme vlastne diskvalifikovali naše letecké spoločnosti, vytvorili by sme skreslenie e, hospodárskej súťaže a v konečnom dôsledku by sme sa mohli dostať k ob, ku komerčným obchodným konfliktom, napríklad Čína zmrazila, vám pripomínam, objednávky Airbusu. Pozrime sa tiež na Rusko a Indiu v tejto oblasti. Takže naozaj tu máme skutočné problémy. Chceli by sme pokročiť v boji proti klimatickým zmenám, ale môžeme ísť e, e, i e, zlým smerom. Takže teší ma, že komisár zodpovedný za klimatické otázky odročil aplikáciu tohoto pre tento moment. Je totiž absolútne nevyhnutné využiť potrebné argumenty, aby sme získali tento medzinárodný e, dohovor. Takisto však musíme, e, musíme podporovať naše vlastné podniky, takže som veľmi opatrná, pokiaľ ide o takéto otázky. E, opatrná takisto E, e, tak, takisto takmer zdržanlivá voči, voči médiám. Je dôležité spolupracovať na medzinárodnej úrovni v tejto otázke. Vielen Dank. Abschließend erhält dann das Wort für die Kollegen. Ďakujem Záverom kolega Brandy. Um, ďakujem. Nebudem opakovať slova predrečníkov. ale na jeden z najväčších e, problémov v globálnej oblasti e, pri boji proti emisiám je otázka rovnakých podmienok. Ak je tu jedna oblasť, kde je automaticky e, rovnaké, kde sú rovnaké podmienky, je to letectvo. Pretože zdaňujeme všetky spoločnosti rovnako. Takže som do veľkej miery presvedčený, že toto nie je otázka praktických problémov alebo <clears throat> čokoľvek iného, je to otázka princípu. Väčšina krajín a väčšina ľudí nechcú zdaňovať leteckú oblasť. Vidíme to u kerozínu, u DPH spojenej s e, aviáciou. To jednoducho neexistuje. Buďme tu úprimní v tejto rozpráve a nesnažme sa prinášať sem uh, cudzie argumenty. Mám jednoduchú otázku. Ak toto by bola otázka hospodárskej súťaže, ako by, mohlo, by to mohlo byť súčasťou súťaže, keď uh, šálka kávy e, na, letec, na, na, na uh, letisku v Londýne je nákladnejšia než celá daň na, na lete do Šanghaju. Kto zmení e, letectvo kvôli rozdielu dvoch eur? Nikto sa o to nebude snažiť. Ak v jednej leteckých spoločnostiach máte nápoje zadarmo, tak to bude oveľa e, prínosnejšie než, e, než naopak a než zásahy zdanovania ETS. Otázka teda znie, či je to otázka hospodárskej súťaže alebo oveľa viac otázka, že nechceme sa dotknúť e, aviácie leteckého priemyslu e, e, vôbec. Predané miesto, kde na Hesrov dostaneme kávu za 2 eurá, tak kolega Gebrandy, by som strašne chcel vedieť, kde si to môžem kúpiť za 2 eurá. To bude jeho prvá úloha. Ale predtým, ako im pán Gerbrandy ukáže toto miesto, tak dávam slovo komisii. Nech sa páči. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. ďakujem. Vaše príspevky nám pomohli pochopiť otvorené otázky, ktoré zostávajú vo vzťahu k našemu návrhu. Ako viete, komisia vždy bola a zostáva podporcom globálnych riešení keď tento proces začal v roku 1997, tak sme sa aktívne zúčastňovali týchto diskusí. Ale však je jasné, že tento projekt, e, proces včas e, neposkytol riešenia. Preto komisia prišla s návrhom zapojenia leteckého priemyslu do ETS od roku 2012 Teraz e, nie sme v žiadnom ohľade naklonení prijať e, nelegálnosť e, našeho kroku. Toto právoplatnosť a legálnosť potvrdil mm, súdny dvor najvyšší. Bola tu široká verejná konsultácia. kde sa a zapája letecký priemysel. Nie je to zákon komisie, je to zákon EÚ. To treba pochopiť všetkými zúčastnenými, ktorí sa zapájajú do terajších úvah. Ehm, hoci IKEA zostáva základným oporným bodom pre globálne riešenie, ak e, to tak mám nazvať, je súčasne jasné, že od zapojenia ETS e EU rytmus pokroku sa výrazne zvýšil je e, bezprecedentné to, že sa vytvorili expertné skupiny, ktoré vyhradili e, prostriedky na posúdenie e, realizovateľnosti trhovo založených opatrení. To není len ETS, sú tu rôzne režimy, ktoré sa posudzujú, niektoré majú aj výnosy, iné nie z 9. novembra rada IKEO sa dohodla, že tieto opatrenia sú technicky realizovateľné, implementovateľné, ale že potrebujeme politickú dohodu, aby sme uľahčili prijatie takýchto opatrení. Takže s cieľom uľahčiť tento politický proces bola vytvorená e, skupina na vysokej úrovni, Eh, predseda Kobej eh, zvolal túto skupinu poprvýkrát minulý týždeň, aby sa zabezpečila politické, politické riadenie, ktoré chýbalo v tých technických rozprávach na rôznych reži- o rôznych režimoch trhu. Súhlasila by som s tými kolegami, ktorí spomenul, hovorili, že je nepravdepodobné, že globálne je, rovnaké opatrenia by boli k dispozícii keď sa stretne IKEO v septembri či oktobri budúceho roku. Čo však je realizovateľné, je to vytvoriť rámec, ktorý umožní, umožní existenciu regionálnych a národných opatrení spôsobom, ktoré e, budú dláždiť k cestu k prípadnému prijatiu globálneho, naozaj e, spoločného dojednania túto príležitosť musíme využiť a vzhľadom na pokrok v rade náš komisár potom 12. navrhol, aby EÚ dočasne odročila, pozastavila výkon ETS e pre letecký priemysel, pokiaľ ide o dopravu do a z Európy. Táto derogácia sa vzťahuje na všetkých lietadla bez hľadu na ich národnosť. Ak Lufthansa pôjde z Frankfurtu do Washingtonu, budú vyňatí. Ak British Airways bude letieť z Heathrow do New Yorku, budú vyňatí. Alebo však, ak či, e, čínske aerolinky poletia v Európe, budú, bude sa na nich vzťahovať legislatíva, takže e, e lietadla tretich krajín, v európskych eh, priestoroch budú musieť splňať našu legislatívu. Požato, pozastavenie hodín zachováva integritu našeho zákona a znamená to nediskriminačný prístup aplikovaný v rámci režimu ETS a zabezpečuje sa tu rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov. Nie je tu návrh, ktorý by spadol z jasného neba. Nie, naopak bol posúdený prakticky pripravený a bola posúdená implementovanosť. Nemýlme sa totiž, naši prevádzkovateľia a prevádzkovateľia z tretich krajín, ako aj tretie krajiny, ktoré e, administrujú toto všetko, si vyžadujú jasnosť. Musia byť schopní konať, anticipujúc dohodu. Čím lepší náš proces bude, tým konsistentnejšia bude bude, bude ETS EU a dimenzie po vzťahu k vonkajšiemu svetu. Je určite pravdou, že tí kolegovia z EÚ, ktorí zastupujú nás na rokovaniach e, osobitnej skupiny, zaslúžia si možnosť e, ovplyvňovať e, diskusie z európskeho pohľadu. To je určitá páka. Musíme do určitej miery mať na pamäti e, lehoty IKEO, aby sme posúdili vhodný timing na časovanie a časové ohraničenia k navrhovaným derogáciám. Preto sme sa rozhodli pre ročnú derogáciu, ktorá zachová tú možnosť tej páky. Tie krajiny, ktoré hovorili, že EÚ podkopáva proces IKEA a možnosť e, zmysluplného výkonu ukladení tohoto ETS, pričím sa to pripravuje pre zhromaždenie. Toto, táto dynamika už tu nie je, takže čo nás teraz čaká je skutočná príležitosť pre všetkých partnerov zapájať sa a očakávame, že naši partneria z tretich krajín budú pozitívne reagovať. Boli tu správy o tom, že USA váha k globálnym opatreniam. Musíme sa snažiť diskutovať s týmito partnermi, ponúknuť ruku a to sme už urobili pred novembrom e, zo stretnutia IKEA. Myslím, že je tu dobrý základ pre pokračovanie tohto dialogu, ale tiež bilaterálnou výmenou medzi nami a tretími partnermi, ktorí možno ešte nepokojili zámer a implikácie ETS EU. Extrateritorialita a tento aspekt z nášho pohľadu. My sme na to podľa nás reagovali, vytvorili sme určitý priestor na to, aby sme priniesli dobré dohody a výsledky v septembri či oktobri. Od prijatia eh, kolegiom našeho návrhu z 20. novembra sme mali vlastne už diskusie pracovnej skupiny poprvýkrát. Ďalšie diskusie sa očakávajú na 7. január. Členské krajiny do veľkej miery podporujú a komentáre, ktoré sme doteraz dostali, nespochybňujú kompromitujúcim spôsobom zámer a logiku návrhu. Je v záujme EÚ, aby sme naďalej zostali e, tak, v takomto štádiu, aby sme mali vieryhodnú líniu, pokiaľ ide o implementáciu nášho návrhu. Toto tiež zabezpečí, že naše rokovania v IKEA budú mať dobré príležitosti úspechu pri ochrane európskych záujmov medzinárodným režimom. Podľa mňa komisia, komisiu veľmi za, zaujíma zapojiť sa do diskusí a vysvetľovať tento návrh komukoľvek z zamestnancov či poslancov parlamentu a dáme k dispozícii informácie e, rôznych štádia. Online sa už nachádzajú e, mnohé E, otázky a odpovede, čo je to regionálny dosah, ktoré krajiny budú dotknuté, e, aké sú dopady na implementáciu legislatívneho návrhu. Kolegovia, vyzývam vás, aby ste sa oboznámili s týmto materiálmi, ak máte ďalšie otázky. A určite tieto otázky príjmeme, pokiaľ ide o akčný tím DG Klim. Ďakujem veľmi pekne. A teraz eh, Peter Líza ako spravodajca záver, dostane záverečné slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že ten čas pokročila, preto budem stručný. A... Eh, eh, hovoril za to o národných daniach. Ja chcem, aby ste si to, vážené kolegyne a kolegovia, pozreli. My sme prerozdelili dokument a pokiaľ to, tam nie je niečo v poriadku, tak e, si to pozrieme ešte raz a okamžite to prispôsobíme. Ale tá dimenzia je absolútne jasná a tu sa chcem obrátiť pre všetkým na britských kolegov, všetkým na Toriovcov, ktorí boli ešte, ktorí sa v EPP, lebo britská vláda e, nedávno e, zvýšila e, britské dane pre letecké, leteckú dopravu. Takže tie čísla aj pre ekonomii a teda druhú trídu sú extrémne vysoké. Keď ma, um, idete viac ako 6 tisíc mil, teda do Ázie napríklad, a, a 100, 4, 164 funtov liber, teda liber šterlingov na osobu, to sú dane. Na osobu. Takže nemôže byť, že my pri EU, v rámci EU ITS sme to obmedzili, sme to obmedzili e, na rok a, a vyňali sme interkontinentálne lety a snažíme sa hľadať riešenie, aby toto bolo problémom pri konkurencie schopnosti, keď to bude 164 funtov. Takže skutočne si musíme uvedomiť, že EÚ je tu veľmi moderátna a členské štáty, jednotlivé členské štáty nás tak, nám tak siahajú do vrecka, až to boli a to si jednoducho nemôžeme dovoliť. Ryanair eh, zvýšil, zvýšil ceny um, a títo lietajú len eh, vnútri EÚ. 25 centov keď idem s Ryanom, s Ryan keď idem na nejaké e, španielské ostrovy, tak platím o 25 centov viac. A keď ide predseda do svojho volebného obdobia alebo ide len do okresného mesta, tak platí 10 násobok, takže to nemôže byť, aby sme tu pripustili uh, ro, uh, rozhovory o uh, o deformovaní konkurencie schopností e, zo strany EÚ, keď členské štáty takto, takto dvíhajú ceny, lebo um, a nás, a teda oni si, oni si robia, čo chcú a nás napadajú, lebo si myslia, že sme slabí. Ja navrhujem, aby sme diskutovali a takisto e, žiadam kolegov aj o precízne formulácie. Ja som ochotný pracovať veľmi rýchlo, aby sme e, prijali a zakomponovali do toho e, pozmeňovacie návrhy. A ešte tento týždeň navrhnem končenie správy. Budem sa snažiť zakomponovať všetky, všetky vaše projekt, poznámky a pozmeňovacie návrhy, ale myslím si, že komisia pracovala už veľmi starostlivo a všetky tie obavy a návrhy, ktoré tu zazneli, sa zvážia, ale nie som e, veľmi optimistický, že by sme ten návrh mohli nejakým spôsobom zlepšiť. A na jednom mieste by som to chcel sprecizovať a to, e, tu sme počuli od, zo strany komisie, ja som to tiež e, hovoril sám, že nebudeme mať globálnu dohodu, ktorá by vstúpila do platnosti 1.1.2014, ale my by sme od aj toho chceli nie len rámec pre regionálne a národné systémy, ale chceme od nich jasné stanovisko, na ktoré sa budeme môcť spolahnuť, že e, to globálne riešenie je v dohľadnej e, budúcnosti. A ja chcem zobrať komisiu za slovo e, a toto navrhli. Oni v tých odpovediach Takže globálne, e, globálne riešenie máme. E, máme v, v zámere a my ako EÚ alebo Austrália a, a iní, my vlastne budeme môcť e, realizovať svoje národné schémy, prípadne relatívne prispôsobené, ale nemôže sa stať predsa, aby sme do roku 2020 alebo 2025 nerobili nič, toto by nebol uspokojivý výsledok. Takže ja sa chcem poďakovať za diskusiu a som rád ochotný zapracovať vaše návrhy. Ten čas je preto tak stanovený, aby sme mali skutočne možnosť o tom diskutovať a aby sme napriek všetkému na jar boli hotoví, aby sme vyseli jednoznačný signál, že pokiaľ bude možná, pokiaľ bude možná medzinárodná dohoda, tak EÚ e nebude stať v ceste. My nechceme, aby sa tu niekto stiažoval na EÚ, ale aby si všetci uvedomili, čo musia a majú urobiť. Ďakujem, Petr Líze. Pani kolegyňa Frosta sa ešte hlásila o slovo. Ďakujem. Bola otázka, na ktorú neodpovedala komisia. Zriedka, kedy sa pýtam, ale viacerí povedali, že odchýlka platí na 12 mesiacov. Ja viem, čo miestni prepravcovia budú platiť. Ale hovoríme o regionálnych malých dopravcoch, nie o Lufthanse. Ale táto výnimka je na 12 mesiacov a dopravcovia tretich krajín nedodržia to, čo bude robiť ICAO na konci 12 mesiacov bude, budú voči ním sankcie, lebo vieme, že niektorí e, dopravcovia z tretich krajín toto nebudú dodržiavať. Viete to vy a viem to ja. Takže čo urobíte na konci 12 mesiacov, keď dopravcovia z tretich krajín, a som si istá, nebudú dodržiavať toto nariadenie? To je otázka, ktorú sme sa pýtali a to by som chcela vedieť lebo nie je to jedna z veľmi častých otázok. Ďakujem pekne. Pani Forster, myslím, že my sme tí správni e, partneri. My rozhodujeme o tom, nie Európska komisia. Európska komisia je tu len preto, aby predložila návrh a my máme o tom rozhodovať, čo bude v správe Petra Lizeho na konci. Takže v tom smysle, keď chcete na to odpoveď, na to odpovedať, môžete tak urobiť, ale ja som tu zodpovedný ako zákonodarca a nie komisia. Ja odpoviem na otázku, ak môžem. Zákon bude platiť pre všetkých dopravcov, ktorí fungujú vo vnútroeurópskych trasách bez ohľadu na ich národnosť. To znamená, že budú sankcie a budú pokuty penále podľa zákona EÚ. Ďakujem pekne, takže tým sme sa dostali na záver diskusie. Ja ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili. My ja, über den Berichtsentwurf werden o, o návrhu správy budeme 23. 23. januára, 24. bude deadline eh, pre pozmeňovacie návrhy, 14. februára budeme diskutovať o pozmenenom návrhu a potom sa bude hlasovať vo výbore vo, vo februári, 26. februára, februára a letieť budeme v marci teda hlasovať budeme v marci. Takže ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa na tom zúčastnili a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Ide o stanovisko 2011 k absolutóriám. Všetko to je Utah Hawk, nebudem to jednotlivo prečítať. kniha je tu, takže Utah Hawk, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pokúsim sa veľmi rýchlo týchto 7 e, bodov prečítať. Je to 7. Jutá, dnes sme do, tu do 19. Ja viem, ja viem, ja viem čítať, ale e, máme ešte potom jeden bod na programe po mojich, takže dobre, ako vidíme, keď si pozrieme na našu označaniu schopnosť, nič by sme nemohli ani odhlasovať, takže vidíme, že ju už nemáme. Ale ide o rozpočet za rok 2011 a o postup absolutória. Nebudem k tomu príliš veľa rozprávať. Snaď len toľko, že vo všeobecnosti k jednotlivým agentúram do, našho, do našej kompetencie spadá 5 týchto agentúr a vo všeobecnosti tu je tiež správa, kde, boli, kde bolo uvedených niekoľko zásad. Áno, jasné, vždy musíme pripomínať, že rozpočtové princípy, ktoré sú v jednotlivých zmluvách, že tie sa musia dodržiavať. To znamená, že to musí byť jednotnosť rozpočtu. E, rozpočet sa musí e, robiť každý rok a potom je to vyrovnanie rozpočtu. A potom možno pokiaľ za pos- v poslednom týždni niektorí kolegovia trošku dávali pozor, to vedia, že rada e, to s tým dorovnaním rozpočtu nie, neberie tak celkom presne, lebo minulý týždeň vlastne sa muselo e, pre rozpočet 2013 na stranu či robiť robiť dlhy e, vo výške 9 miliónov eur. Takže vidíte, no, ja som povedala, že princíp ročnosti a um, rozpočtu platí pre všetky agentúry, to znamená, že tie peniaze, ktoré boli rozpočtované, tie nemôžem si jednoducho presúvať a uh, Eh, prenášať ich do ďalšieho rozpočtového roku, ale musím tie plány urobiť tak presne a tak dobre, aby som tie prostriedky, ktoré mám k dispozícii, mohla aj vynaložiť. Pokiaľ by sa to vynimočne nestalo, potom potrebujeme ale príslušnú transparentnosť. To znamená, že potrebujeme eh, informáciu, prečo sa tak nestalo. A pokiaľ by ste si to pozreli, pozreli by ste si moje návrhy pre naše stanoviska jednotlivé, tak e, pri niektorých agentúrach e, je tam uvedené, že aj tieto agentúry majú v určitých miestach ťažkosti e, skutočne vyplatiť rozpočtované prostriedky, pretože určite zmluvy neboli dodržané. A jednoducho sa musel, muselo presnúť vyplatenie prostriedkov na, na ďalší rok. My si myslíme, že e, komisia, ktorá sedí vo všetkých správnych radách, všetkých agentúr, že, tá, že komisia by mala predsa len e, trošičku pomôcť a to tak, čo sa týka tej ročnosti rozpočtu, ale aj možnosti výberu a, a e, výberu personálu a zamestnávania personálu. My sme rádu, komisiu a Európsky parlament. My sme dohodli eh, common approach, takú všeobecnú dohodu, potom ako sme dlhé roky o tom rozprávali a komisia tu má všetky eh, pokyny, ako by mala pomôcť a mohla pomôcť agentúram. Zároveň však musíme povedať, že to, čo sme urobili už predtým, teda predtým, kým sme mali tento common approach, my sme vtedy presadili, aby všetky agentúry uh, všetky plány na roz, personálny rozvoj, aby tieto plány boli obligátorné a tu musíme komisii povedať, že tu musia tie partnerské generálne riaditeľstva e, si dať pozor, aby e, riaditeľstvo pre rozpočet neprestrelilo cieľ. Tu jednoducho musia byť tie plány dodržané a komisia nemôže prísť a povedať, že urobí nejaké značné zásahy do týchto plánov. Prepačte, mi som nachladnutá. Prepačte, musím sa napiť. Ale toto by bolo teda v podstate to, čo by som v zásade chcela podať k agentúram. máme ešte dve veci. Jedna vec je, že Európsky účtovný dvor uh, je samozrejme zásadná inštitúcia, toto si musíme zapamätať raz a navždy. Tento e, samozrejme pracuje v rámci určitých lehôd a to čo vidíme na jeho osobitnej správe, ktorú vydal e, k tým e, za konfliktom záujmov v rámci jednotlivých agentúr, tak tu, eh, to už trošku je eh, premeškané. To, eh, tie agentúry nezostali stáť tam, kde Európsky účtovný dvor ich auditoval. Oni pracovali ďalej, samozrejme, aj poháňaní nami, ja to priznávam, ale oni takisto vyvíjali určité mechanizmy a ďalej ich rozvíjali, ako by sa mohli vyhnúť jednotlivým konfliktom záujmov a či ich e, kompletne eliminovať. Takže to, čo robí Európsky účtovný dvor, toto nie je úplne na pouze dňa. Neodpovedá to úplne miere e, tomu status quo e, ku koncu roku 2012 alebo začiatku roku 2013. A ešte jedna vec. Čo sa týka EMI. My sme stále hovorili tejto agentúre, aby pracovala tak, aby pokrývali, pokrývala svoje náklady. A k tomu patrí aj to, že môže vyberať len tie poplatky, ktoré pokrývajú jej náklady. Čo sa týka ale E, tarif alebo ceníka poplatkov, za to nie sme zodpovední my, ale tu je e, zodpovedná kompetentná správna rada a rada. Ale tá správna rada, ktorá sa skládá zo zástupcov členských štátov, títo nemajú vôbec žiadny záujem na tom, aby e, tie poplatky pokrývali náklady, pretože tu by museli jednotlivé členské štáty alebo priemysel príslušných členských štátov tieto poplatky platiť. My už niekoľko rokov, už niekoľko rokov sa snažíme uh, priviesť ich k tomu, aby e, vypracovali nový ceník poplatkov. A uvidíme, či sa im to podarí budúci rok. Takže toľko tým jednotlivým agentúram. To je ešte veľmi rýchlo k tomu bodu, ktorý je e, tu uvedený ako osemička. To nie sú agentúry, ale to je všeobecný rozpočet EÚ, komisia. A tu opätovne musím povedať, že Európsky účtovný dvor nepracuje úplne čisto. V podstate by sa dalo povedať dokonca, alebo keby sme chceli byť škareri, že že pracuje veľmi tendenčne. A prečo? Čo urobil? On jednoducho skonštatoval vo svojej každoročnej správe, mm, on tie politické oblasti životné e, prostredia, životné prostredie a e, zdravie dal dokopy s, ryba, s, ryba, s rybolovom a s ďalším. A zrazu sme tam mali vysokú chybovosť, 5,2%, či koľko. Ani to neviem úplne presne. Uh, ale to, čo e, spadá do, nášho, e, do našej oblasti kompetencie, to znamená životné prostredie a zdravie. My máme nulovú chybovosť. To znamená, že toto nie je v poriadku, keď to jednoducho zlúčia a my od e, účtovného dvoru očakávame, že pri ďalšej správe, a to je e, absolutorium pre 2012, aby si to e, zostavil e, inak, pretože toto smerom von dáva absolútne nesprávny obraz. No a v princípe sme všetci spokojní, ako boli uhradené tie povinnosti, jednotlivé záväzky, jasné. DG Klíma, to je nové generálne riaditeľstvo, oni sa musia trošičku ešte naučiť zostavovať rozpočet a samozrejme potom tie programy, ktoré majú eh, majú pokryť, eh, ktoré majú pokryť tie programy, ktoré majú zrealizovať. No dobre, ale my sme optimistické, optimistické my sme mali um, sadzbu teda čerpanie na 85%. Myslím si, že na budúci rok to bude inak a uvidíme, že keď budeme robiť absolutorium pre rok 2012, tak si myslím, že to bude vyzerať už trošku inak. No, viac k tomu nemám čo dodať, ale pre všetky agentúry, pre všetky naše agentúry a pre komisiu tu odporúčam, aby sa zrealizovalo absolutorium. Ďakujem, Jutta Haug bolo odporúčané absolutorium. Ďakujem za prezentáciu. Nie, ne, nepoznám nikoho, kto by mohol tieto suché čísla tak živo odprezentovať, ako to urobila Juta. Takže nemám žiadnych ďalších, ktorí sa prihlásia. Nie, predsa len, predsa len máme takých, ktorí sa hlásia. Najskôr eh, vysprávajú spravodajca Fernández. Prebači, pán kolega, nevidel som vás. Nech sa páči, máte slovo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudá-los a todos e saudar de forma especial a kolega Ute. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým, zvlášť kolegyni Jute, Jute Haug, ktorá už opäť odviedla skvelú prácu. Ja budem stručný a nebudem opakovať to, čo ona už povedala. Ja s tým tiež súhlasím, ale je tu jeden bod, ktorý som chcel spomenúť v diskusii a síce ide o primeranosť, ktorá je teraz predpísaná. Pri agentúrach, pri všetkých agentúrach sa objavuje odsek, neviem, či to je preložené, ale tam sa hovorí, že nie sú žiadne dôkazy, že by agentúry svoje rozpočty presadili proti princípom nákladovej efektívnosti a nezistili sa ani žiadne neregulárnosti alebo podvody. Neviem, keď to tam tak stojí, potom to znamená, že mohli by, mohlo by prísť k neregulárnostiam alebo podvodom, ale nedá sa to dokázať. Nedá sa dokázať, že sa porušila nakladová efektívnosť. A to znamená, že môže sa to stať, ale nemáme žiadne dôkazy a preto to tiež nemôžeme povedať. Tak to chápem, ako je to formulované. Ja si myslím, že by bolo lepšie, keď by tento odsek už tam nebol obsiahnutý, alebo keby sa preformuloval. Mohlo by sa jednoducho povedať, že na základe dostupných údajov sa odporúča že absolutórium bude schválené. A súhlasím s tým, že všetky e, e, absolutória budú schválené, ktoré sú tu menované. Ale tak, ako znie tento odsek, napríklad pri e, účtovnom dvore, je, môže tu byť stále podozrenie, že je tam niečo neregulárne, ale nemáme žiadne dôkazy. Čiže o to tu ide. Je to tu ten dvojitý zápor, že nie sú dôkazy, že neexistujú žiadne podvody alebo žiadne prekročenia voči nákladovej efektívnosti alebo hospodáreniu. Chceme povedať, že princípy nákladovej efektívnosti budú dodržiavané to tým chceme povedať. Ale napriek tomu blahoželám kolegyni skvelej práci. Chcel som sa len stručne vyjadriť k tomuto bodu, ktorý je uvedený v správach o všetkých agentúrach. Ďakujem Fernández a Andreas Fanoni, to je správodajca. Ďakujem, pán predseda. Blahoželám spravodajkyni ku kvalite jej práce. Chcem len eh, zúrazniť, nakoľko je to dôležité, táto každoročná úloha. Tento postup absolutória je veľmi dôležitá fáza v demokratickej kontrole tohto parlamentu. Európsky parlament v súlade so zmluvou poskytuje absolutórium komisii nielen po preverení presnosti účtov, a regulárnosti účtov, ale aj kvality výdavkov. Ako zastupca ľudí, myslím si, že je naš, našou najdôležitejšou úlohou by malo byť vyhodnotiť, zvlášť ohľadne e, potravinovej bezpečnosti životného prostredia, e, vyhodnotiť, či tých 5 agentúr, ktoré podporujú tieto politiky, či minuli daňové peniaze správnym spôsobom, či tie čiastky sa použili na dosiahnutie politických cieľov, ktoré boli vyčlenené, ktoré sa mali dosiahnuť. Bezpečnosť liekov, ktoré používame, e, kontrola a riešenie chorôb, e, zdravie, životné prostredie, v ktorom žijeme, to sú najdôležitejšie aspekty s najsilnejším dopadom na každodenný život našich občanov. Takže tento proces e, absolutória, hlavne v čase vážnej ekonomickej krízy, bohužiaľ, kde je mnoho e, protieurópskych pocitov, kde sa žiada od občanov, aby vykonávali veľké obete, aby sme mali udržateľné rozpočty. Toto je čas, aby sme ubezpečili našich občanov, že peniaze minuté v kontexte rozpočtu EÚ pre strategické politiky sú odôvodnené, pretože prinášajú skutočne pridanú hodnotu a hociaké výdavky, ktoré nie sú absolútne potrebné, sú, sú striktne vyškrtnuté. Toto je základná dôležitosť, ktorý predstavuje tento postup, skutočná príležitosť vyhodnotiť situáciu a vyhodnotiť, či v priebehu posledného roka odporúčania z predchádzajúceho roka boli rea- realizované a snažili sa zlepšiť situáciu. Ako viete, keď ide na decentralizované agentúry vo všeobecnosti, vrátane tých 5, ktoré sú v, naš, v našich právomociach, často vidíme rovnaký problém. Prvý je absencia efektívnych prostriedkov na prevenciu obvinení z konfliktu záujmov, čo v minulosti ovplyvnilo ekologické, ekologickú agentúru a agentúru pre potravinovú bezpečnosť, ale taktiež manažment ľudských zdrojov s transparentnejšími postupmi a vhodnými internými kontrolami. Ako hovorila naša spravodajkyňa, v roku 2011 dosiahol značný pokrok aspoň v environmentálnej agentúre a v medicínskej agentúre. Je pravda, že auditorský dvor vyslal ročnú správu už x krát, bez toho, že by našiel veľké e, chyby ohľadne e, vidieckej sanitácie, rybolovu a životného prostredia, ale ako spravodajkyňa povedala, implementačné implementácia rozpočtových liniek, tu sú výsledky uspokojivé. A podľa údajov, ktoré máme k dispozícii, sa nezdá, že by prišlo k nejakým zásadným nezrovnalostiam alebo podvodom a pani spravodajkyňa preto odporúčila udeliť absolutitorium piatim eh, agentúram našej kompetencii. A za svoju politickú skupinu si myslím, že môžeme podporiť udelenie absolutória. V každom prípade korektnosť účtov bude samozrejme predmetom ďalšieho presnejšieho skúmania zo strany kolegu Gerbrandyho a my dôverujeme jeho schopnosti. To bude v rámci výboru pre rozpočtovú kontrolu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vielen Dank. Last but not least, Ďakujeme, Julie Gerling. Ďakujem, pán predseda. Chcem vám povedať, že taktiež veľmi obdivujem e, odhodlanosť spravodajkyne a myslím, že ona mi, to, mi dala svoju nádchu počas posledných trialogov 2020, ale bohužiaľ musím povedať, že nemôžem súhlasiť, čo sa týka absolutória. A chcem vám vysvetliť z pohľadu našej skupiny. My máme dlhodobé stanovisko toho, aby sa neposkytovalo e, absolutórium žiadnej časti rozpočtu, kým nebude absolútne e, vyhodnotení auditorským dvorom. A toto stanovisko zostáva čo sa týka všetkých piatich agentúr, e, plne si myslíme, že tieto rozhodnutia pre absolutórium sú založené na usmerneniach OECD a je tam medzinárodne uznávaný postup auditu. A ďalší bod a to je použitie tejto príležitosti absolutória. Viem, že to prichádza každý rok aj za ten krátky do... čas, čo som tu, som si zvykla na tú monotónnosť. Máme s tým ťažkosti, ale napokon zistíme, že to musíme podpísať. A chcem využiť túto príležitosť, aby sme boli vigoroznejší. Chcem vyzvať moju kolegyňu spomenúť poznámky, jej poznámky komisárovi Borgovi počas vypočutí. On hovoril o knihe spoločných pravidiel pre audit, pre tieto agentúry a riešiť rôzne otázky konfliktu záujmov, otázka e, škrtov v operačných rozpočtoch. Žiadne prvky nenachádzame v týchto stanoviskách a bola by to dobrá príležitosť pripomenúť komisárovi o ubezpečenia, ktoré nám dal v tejto veci. Takže my predložíme určité pozmenujúce návrhy v tomto zmysle, aby sme rozšírili rozsah tohto postupu absolutória. Takže ešte raz chcem zdôrazniť, my nebu- chceme sa zúčastňovať, my budeme hlasovať za to absolutórium, ale chceme, aby sa ten proces zlepšil. Ďakujem. Gut, ECR möchte weiter am Verfahren teilnehmen. Teraz by som rád kým dám slovo spravodajkyni, dal ešte slovo komisii. okay, nächster Dobre, komisia sa nezhodla a preto pani spravodajkyňa, aby som bola dôrazná. To je práve tá dilema. nielen zo strany e, riaditeľstiev komisie, ale aj zo strany agentúr, že jednoducho sa nemôžu spoláhnuť na svoje partnerské riaditeľstva. Už, keď pri, už len pokiaľ ide o zostavenie rozpočtu. Toto bola len ilustrácia toho, čo stále hovoríme. že normálne oddelenie komisie musí e, dokázať odpovedať gestorskému príslušnému partnerskému výboru, pokiaľ je zostavu rozpočtu. Museli byť, byť predsa schopní tu niečo povedať. Ešte k slovám kolegov. Judy. No, nepochopila som celkom, čo myslíš e, neposkytnutím absolutoria, alebo to bol, bola chyba e, v tlmočení. Možno som nemala mať e, slúchadlá. Povedala si, že Európsky súdny dvor to neuzavral. Rozpočtový rok 2012 pre Európsky súdny dvor je uzavretý. A pokiaľ ide o všetky agentúry, on všetkým agentúram dal potvrdenie. Možno Jose Manuel dá tu pozmienici návrh, poviem to ešte raz, že jednoducho neboli stanovené, konštatované žiadne zrovnalosti a všetko prebehlo podľa predpisov. Jedna vec. Druhá vec, keď e, Julie požaduje rovnaké pravidla pre všetky agentúry, už tak neviem celkom presne, čo si tu predstavuje ale ja som práve povedala, existuje tzv. spoločný prístup spoločne s mnohými, teda v mnohých, na mnohých zasadnutiach parlament, aj rada, aj komisia sme boli spolu a tento spoločný prístup sme vypracovali. Za EKR bol členom tejto skupiny Giles Chichester. Preto tento, eh, tieto predpisy sú k dispozícii každému. Ešte za dánskeho predsedníctva sme ich prijali a náš predseda to podpísal, takisto dánske predsedníctvo, predseda komisie, či podpredseda komisie, ani neviem, kto presne. pánu Canoni mu poviem, že tu nie som celkom si istá, či to nebolo zle pretlmočené. V taliančine nerozumiem. Nie. Európsky e, e, dvor auditorov neskonštatoval v oblasti životného prostredia a zdravia žiadnu chybu. Čo ale urobil? je, že ekologickú a zdravotníckú politiku spoločne s rozvojom vidieka a rybolovom spojili do jednej rubriky, jednej kategórie a, vy, a konštatovali chybovosť vo výške 5,2 životné prostredie a e, e, zdravie, žiadne chyby, ale tie ostatné oblasti ale tým, že sa to dalo do jedného koša, tak tu vzniká dojem, že aj životné prostredie a zdravotníctvo majú tento problém. To však pravda nie je. A preto žiadam e, tých, ktorých sa to týka, v dvore auditorov, ktorí by tu mimochodom dnes mali byť, aby to inak odprezentovali. Aby bolo jasne a zjavné, ako to je. Náš rozpočet hovorí 0,76 eh, z celkového rozpočtu. To je pre nich prísmiešne, primalé, aby sa tomuto, tomuto venovali osobitnú linku, ale urobiť by tak mali. Inak totiž vzniká nesprávny dojem. Pán, pán predseda, vy určite poviete tie detaily k harmonogramu, podávaniu lehôd a tak ďalej. Nemám to po ruke. K tomu sa dostaneme. Rozhodla sa komisia, že prehovorí? Ďakujem, pán predseda. Váhala som, pretože som si nemyslela, že na nás smerovali konkrétne otázky v jednotlivých príspevok. V každom prípade si myslím, že je e, užitočné potvrdiť, že pokiaľ ide, e, a ja teraz nepr- nezastupujem všetky riaditeľstva, pretože ja som len zo Sanka, e, zastupujem len 4 z tých relevantných agentúr, ktoré tu teraz dostávajú absolutórium, ale veľmi pozorne sme sledovali proces absolutória a takisto sme sledovali našu E, participáciu v jednotlivých správnych radách, dobré použitie rozpočtu, všetky tie aspekty, ktoré sú dôležité, pokiaľ ide o dobrú správu a riadenie. A pre Sanko je toto vec veľmi dôležitá, takisto spôsob veľmi kontinuálny e, postup agentúr, pokiaľ ide o prehlásenie konfliktu záujmov. E, je tu vec, veľa problémov, ktoré sa konštatovali, ale sú to tiež témy veľmi citlivé a témy, kde e, treba e, pozerať na kontinuum týchto agentúr. Je tu práva, je tu pra, e, dozor nad postupom týchto agentúr. Pre nás je to veľmi dôležité. Takisto pre nás i pre agentúry samotné. Ďakujem. Ďakujeme. K lehotám. Lehota na posmiece návrhy je 19. december o 10. ráno vo výbore ENVY 24. januára hlasujeme a potom 18. marca vo výbore pre rozpočet. Chcem poďakovať všetkým diskutérom a teraz sa dostávame k poslednému bodu programu a to je e, problematika Nagoje, Kuala Lumpur, ide o e, návrh e, do, dojednania rady k uzavretiu doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpur o zodpovednosti a náhrade škôdku kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti. Tento názov e, e, e, zaujal tolikých kolegov, menovite žiadneho, aby podal pozmeňujúci návrh, takže zajtra budeme hlasovať o texte tak, ako stojí. Ja len k nemu čo si poviem, tento protokol o bez- biologickej bezpečnosti, tento doplnkový protokol je medzinárodná dohoda, kde ide o žijúce e, e, organizmy a ich prevoz e, z jednej krajiny do inej. V tomto protokole sa hovorí o postupe súhlasu po predošlom konštatovaní vecného stavu, kde krajina pred povolením dovozu takýchto zmenených organizmov dostatočne bola informovaná a mala dopredu znalosti E, ktorým, na základe ktorých mohla prijať rozhodnutie. Protokol sa drží princípu prevencie, to je vo vzťahu k vyhláseniu z RIA. A tento princíp sa tu ešte raz zdôrazňuje, okrem toho sa tu vychádza z informačného stanoviska alebo pracoviska pre biologickú bezpečnosť o žijúcich, e, pozmenených modifikovaných organizmov, aby sa podporil protokol. Keďže ja som bol vybraný za e, spravodajcu, v krátkosti moje zhrnutie. Tento doplnkový protokol o náhrade škôd a e, rozodpovednosti prispieva k tomu, aby sa potvrdili ciele dohovoru o biologickej diverzite a takisto podpora protokolu z Kartageny, takisto aj e, smernica EÚ o ručení pre rok 2004. Tá, tento doplnkový protokol sa zaoberá odškodnením a ručením za škody, ktoré boli spôsobené žijúcimi po, pozmenenými organizmami. Som výrazne za rozhodnutie rady, ktorý bol, ktoré bol prijaté v mene EÚ a ktorá v mene EÚ tento doplňujúci protokol vo vzťahu k záležitostiam v kompetenčnej oblasti EÚ potvrdili. Vítam to, vítam, že väčšina členských krajín podpísali tento protokol a vyzývam ich, aby ho čoskoro ratifikovali. Das wär's und jetzt bin ich... Teraz vás prosím o príspevky, ak niekto má doplnkové otázky a na roz. Tak dansk. <laughs> Budem hovoriť dánsky. Ja súhlasím s vami, že posledné tri krajiny EU by mali podpísať tento dodatkový protokol ohľadne biologickej bezpečnosti. Je veľmi dôležité pre nás, aby tam bolo definitívne jasné, ako, že ide o potenciálne škody modifikovaných látok a aby sme sa vyhli um, aby tomu, aby prekračovali tieto škody hranice, musíme si zlepšovať, vymieňať najlepšiu prax a som rada, že hovoríte o um, preventívnom princípe a mali by sme uh, vypracovávať národnú legislatívu pre kompenzáciu alebo náhradu škôd, ktoré môžu byť spôsobené. Myslím, že toto je veľmi dôležitá téma. Potrebujeme sa pozrieť na to Európe. Toto nemusí byť veľmi zriedkavé alebo zvláštne, ale nehovoríme len o európskych krajinách, hovoríme o krajinách v rozvojovom svete taktiež, kde toto a iné otázky, ktoré sú pod týmto pokryté, sú absolútne nové. Ďakujem pekne, že ste sa venovali tejto tematike. To je všetko, čo chcem povedať. Ďakujem pekne možno Estonsko, Grécko a Maltu môžeme prinútiť k tomu, aby podpísali tento protokol. Zatiaľ Česká republika, Lotyšsko a Švédsko ratifikovali ten protokol. Mohlo by to byť aj viac krajín a dúfam, myslím, že je to dobrá vec. E, e, pre, e, prelamuje to tie ľady a je nula pozmenujúcich návrhov a zajtra. Dúfam, budeme mať relatívne rýchle hlasovanie. Takže to je všetko pre dnešok koniec našej schôdze a stretneme sa zajtra, potom o 10. hodine a koordinátori o 9. ale to je uzavreté rokovanie a potom zajtra hneď začneme s hlasovaním. Ďakujem srdečne obom kolegom ktorý, a kolegyniam a kolegom, ktorí vydržali dokonca a želám vám príjemný večer a uvidíme sa zajtra.